Ah. Good morning, everybody. Looks like the Paris and, and uh... Dobré ráno, kolegyne, kolegovia. Máme útorok ráno, čiže s účasťou je to trošku komplikované. Napriek tomu by som začal. Prvým bodom nášho programu takto máme maličkú zmenu návrhu programu pretože sa budú príjmať aj odporúčania koordinátorov do 16. novembra. Dúfam, že súhlasíte. Takže nikto sa nehlási, že by nesúhlasil so zmenou, takže program v tomto znení schválený. Teraz druhý bod programu. To sú moje oznámenia. Prvé, čo chcem oznámiť, je oznámenie z MOP 27 Dubaj z našej delegácie. NV sa zúčastnila 7. zasadnutia zmluvných strán Montrealského protokolu. Bolo to teda v Dubaji, UAE v novembri tohto roka. A teraz naše schôdze mimoriadne zhodnutie z Agri a DV. Toto prebehne vo štvrtok 3.12. od 9.30 do 11.30. Pôjde o výmenu názorov z FAO pri príležitosti Medzinárodného roku pôdy. A naše bežné sednutie bude 14. decembra, to je pondelok. Malo by to byť popoludní o 19. Budeme hlasovať o komitológii, pokiaľ ide o, o emisie. Pokiaľ ide o tlmočenie, tuším je tu viac jazykov, než vôbec potrebujeme, pretože máme 22 jazykov s výnimkou Estonska, estončiny a irčiny. A tí, ktorí tu nie sú, nás môžu sledovať cez internet, čiže je tu web streaming a dokumenty sú samozrejme k dispozícii na e-meetingu. Tam aj tam. Teraz ďalší bod programu Trojka. Odporúčania koordinátorov. Koordinátori prijali teda odporúčania, ktoré vám boli dané k dispozícii elektronicky a ak nikto nemá námietky, tak ich považujeme za schválené tak to aj je. Čiže bod 4 programu schválenie zapisnice 3.9. a 15.9.2015. Ak sa do konca tejto schôdze nikto neprihlási s námietkami, tak budeme tieto zapisnice považovať za schválené. Ďalší bod programu to je medziinstitucionálny proces rokovaní a jeho aktuálny stav. Témami sú lekárske pomôcky, správy Vilmont a Líze, ešte ďalej o in vitro diagnostické zariadenia prebehli dve trialógy, dva trialógy majú byť dokopy štyri. Tretí neformálny prebehol 10. novembra. Zamerali sme sa hlavne na in vitro otázky. Ide hlavne o definíciu tej diagnostiky, genetická oblasť, klasifikácia, prechodné opatrenia, článok 41 o klasifikácii, na tom sa v zásade účastníci dohodli. Štvrtý trialóg riešil potom ešte otvorené otázky. Bohužiaľ, kompromis nezískal potrebnú väčšinu. Foreper musí poskytnúť mandát, ale Zaoberali sa napríklad in-house výnimkami, definíciami pre zariadenia, výnimky pre nemocnice a tak ďalej. Piatý trialog ten prebehne 3. decembra 2015. Ďalšia správa. Emisné limisie, limi, limity a, a typové schváľovanie správa Gardiny 16. novembra bola schôdza, diskutovali sa všetky otvorené otázky. Pokiaľ je označovanie motorov, tam sme sa dohodli. Zavádzanie na trh týchto motorov a tak ďalej. 3. decembra bude ďalší trialóg. Tam sa budú riešiť napríklad riečné plavidlá, retrofitting a tak ďalej pokiaľ ide o znižovanie emisí z cestnej doprave, správa DS. E Tam išlo hlavne o konsenzus o prispôsobení sa Lisabonskej zmluve. Potvrdili sa výsledky technických zasadnutí. Potom sa to celé zastavilo delegované akty a implementované akty. E, to bola téma, ktorá to zahatala, čiže e, do budúcna to bude ešte potrebné dorokovať. Teraz to na technickej úrovni, aby sa pre ďalšie kolo rokovaní pripravilo riešenie. A posledná správa tá sa týka kontrol a aktivít za účelom uplatňovania ehm, predpisov v oblasti e, potravín, krmovín, a tak ďalej. To správa Kadenbach. 9. novembra bol prvý trialog. Tam sa hovorilo o témach, kde sme nemali až tak veľké názorové rozdiely. Pripravili sme si aj pracovnú metódu a harmonogram. Tri technické schôdze prebehnú, kde sa bude môcť hovoriť dopodrobne o technických aspektoch tejto témy. Druhý trialog, ten je plánovaný na dnes večer. So, and looks like, sadly, <laughs> I have to give the floor to a k ďalšej téme, tam zase budem hovoriť ja, lebo ďalším bodom je bod 6 a tým je námietka podľa 106 zoznam cudzích invazných druhov. As you may remember, uh, invasive alien species regulation was tabled. Ide o návrh komisie z konca roku 2013. Parlament a rada to schválili na jar 2014 v prvom čítaní. Bol to teda uh, volebný rok. Bolo nám sa zložité takéto téme rokovať a schvalovať. Ale podarilo sa to návrh neobsahuje zoznam tých inváznych druhov. Bolo veľmi zložité to, to nariadenie vyrokovať. Bez takéhoto zoznamu počas rokovaní sme robili všetko, čo bolo v našich silách, aby sme sa vyhli e, tejto zložitej situácii, v ktorej sa momentálne nachádzame. Členské štáty a komisia však odmietli akceptovať delegovaný akt na vytvorenie tohto zoznamu. Konečná dohoda tak sme sa dopracovali až po tom, čo sme sa dohodli v trialógu, že delegovaný akt, pokiaľ ide o posudzovanie rizik, že tento delegovaný akt sa príjme predtým, než sa ten zoznam vypracuje. Ale nestalo sa to. A ja teraz eh, navrhujem túto námietku eh, to dôvodenie si nájdete v texte námietky. Dnes máme toho na programu veľmi veľa, čiže by som chcel načrtnúť iba dve z tých otvorených vecí. Po prvé, návrh delegovaného aktu o posúdení rizik a po druhé, možný výsledok prístupu komisie pokiaľ ide o procesy navrhované legislatívou a ich možné nesplnenie. Takže tá prvá téma. Komisia Envy zaslala, po tom, čo sa tá námietka predložila, tzv. informačné komunike, kde sa uvádza nasledovné, aby sa zohľadnili e, najnovšie vedecké poznatky, aby mohla komisia pripraviť delegovaný akt podľa 5.3 je potrebné špecifikovať e, dôkazy ktoré umožňujú stanoviť, čo naozaj je invázny e, druh a aby sa detálne opísala e, opísal uplatňovanie prvkov, ktoré sa musia e, v posúdení rizik zohľadniť. Čiže e, vystáva z toho, že 5.3. delegovaný akt podľa 5.3. ako by to bolo niečo doponkové, niečo dobrovoľné, kde sa špecifikuje iba niekoľko prvkov, nie všetky. A znova uvádzam e, z textu komisie, že toto je vec, ktorá sa dá riešiť v neskoršej fáze. V skutočnosti však delegovaný akt o posúdení rizik podľa 5.3. E, toto je kľúčové, aby sme dosiahli e, korektné, porovnateľné posúdenia rizik medzi členskými štátmi, aby sme e, mohli na zoznam únie e, napísať všetky invazné druhy podľa článku 4.2. A teraz sa vrátim k nariadeniu. E, tam sa nachádza časť, e, ktorú komisia vo svojej note, vo svojom komunike diplomaticky vynechala. Uvádza sa tam e, poskytnúť detailný opis uplatňovania bodov A až H odseku 1 tohto článku, ide o článok 5. Detailný opis musí zahrňať metodiku, ktorá sa uplatní pri posúdení rizik so zohľadením relevantných národných a medzinárodných štandardov, pri zohľadnení potreby prioritarizovať také druhy, ktoré môžu byť negatívnym vplyvom na biodiverzitu, ekosystémy a tak ďalej a tak ďalej. S týmto sa dohodli rokovacie strany na implementačnom akte lenže e, tento musí, tomuto musí prechádzať ten delegovaný akt. A naozaj nehorázne, že komisia teraz tvrdí, a zasa citujem sa textu, že nariadenie toto nestanovuje, lenže z 5 trojky, to, čo som pre chvíľku citoval, jasne vyplýva, že je to potrebné. Tiež je zjavné, že keď tie procesy nebudú jasne stanovené, tak ani tie výsledky nebudú spokojivé. Videli sme to v minulosti, kedy e, komisia pri zostavovaní e, zoznamov invazných druhov vychádzala e, z starých posúdení rizík. Komisia však sa odvoláva na 4.6 a zohľadnenie všetkých potrebných prvkov. Výsledky nie sú slubné. Ja som sa spojil s expertami, ktorí sa účastňovali e, prípravy e, zoznamu a dokonca im sa ten zoznam nepáči. Ide teda o návrh zoznamu, kde ide o DC 100 a prevzatie niektorých e, druhov z tohto zoznamu. Nie však všetky tam sú American Mink napríklad. Toto je druh, ktorý sa tam e, nenachádza. Nasua nasua, juhoafrický, juhoamerický druh e, sa tam však nachádza, hoci v Európe e, sa vôbec nevyskytuje. Potom sú tam mývaly, toto je veľmi nebezpečný druh pre EÚ a napriek tomu sa tam nenachádza. Potom je tam Lesichiton, rastlina, ktorá e, sa tam nachádza, iné sa tam nenachádzajú, ktoré sú oveľa nebezpečnejšie, vodný hyacín napríklad e, tam je, e, ambrózia tam nie je, sosnovský a persekumar, tam nie sú uvedené, napriek tomu, že e, rizikové posúdenia, posúdenia rizik e, e, hovoria, že by tam mali byť. Prečo je to problém? Ten zoznam sa dá aktualizovať neskôr, čiže niektorí nechápu, prečo je to problém, ale problém to je, poviem vám prečo, ja sa 20 rokov zaoberám uh, invaznými druhmi a môžem vám v skúsenosti povedať jednu vec, ktorá naozaj platí. Uh, a to, že spolupráca a dôvera v verejnosti, že toto je predpoklad úspešného popasovania sa s problémom s invaznými druhmi. A ak jeden nesprávny krok, jeden nesprávny návrh túto dôveru naštrbí, tak už sa neobnaví a bude trvať naozaj e, roky, rokúca, kým znova získame spoluprácu v verejnosti No a keď ten zoznam bude uh, schválený, tak nikto EU, uh, e, nikto občanom uh, nevysvetlí, uh, prečo ich obľúbené rastliny sú zakázané a také, ktoré sú naozaj nebezpečné pre nich, pre ekosystémy, pre biodiverzitu, že tieto zakázané nie sú. Komisia hovorí, že išlo o krátkosť času. Uh, čakajú na delegovaný akt. Uh, E, vlastne to celé zablokoval. Ciele e, Biodiversita 2020 sa kvôli tomu nedosahujú. E, komisia však predložila ten návrh s dvoročným omeškaním a komisia mm, vybrala, zvolila postup ktorý skrátka spôsobil e, stratu dôvery u našej verejnosti. Takže moja výzva na komisiu, stiahnite tento návrh, pripravte tie posúdenia rizik e, náležite, zohľadnite všetko, čo je potrebné zohľadniť, vysvetlite členským štátom, že existujú aj náklady nekonania, nielen náklady konania a potom prídite prosím s lepším návrhom. Dobre, A teraz pani Somer za EPP, ale tu tu nevidím. Dobre teda. Ah, yes. Yes, Chair, can I make a point of order? Uh... Pán predseda, technická poznámka je dobrý nápad žiadať komisiu, aby najskôr reagovala, alebo nebol by to dobrý nápad, lebo my sa tu môžeme opakovať jeden po druhom, ale možno by bolo lepšie počuť si najskôr komisiu, predtým než my vystúpime. Takto by som to ja videl. No ja si myslím, že keď že sa nikto neprihlásil, že by chcel slovo, tak podľa mňa môžeme dať slovo komisii ako prvé, nech sa páči, ak teda komisia súhlasí. Yes, do you agree? Dobre, takže máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, ctení členovia. V prvom rade sa vám chcem poďakovať za to, že ste nám umožnili vysvetliť proces, ktorý sme prijali v rámci prípravy eh, E, tohto prvého zoznamu, ktorý sa týka únie. A chcela by som ešte raz zdôrazniť, že komisia e, je v plnej miere zaviazaná k implementácii nariadenia 1143 lomeno 2014, e, ktorý vymenuje invazívne cudzie druhy pre nariadenie. Ako sme uviedli v, našej, v našom strednom hodnotení, stratégie o biodiverzite hlavný krok legislatívy e, v, príspev, v rámci príspevku k nášmu spoločnému cieľu e, zastaviť stratu biodiverzity v Európskej únii e, do roku 2020. Veľmi dôležitý prvý krok je rýchle prijatie tohto zoznamu a vo viacerých reakciách na návrh od Európskeho parlamentu, od Rady, od výboru regionov na správu a na strednodobé hodnotenie e, bola obsiahnutá výzva robiť, čo môžeme urobiť, aby sme čo najrychlejšie prijali tento prvý zoznam, pretože toto bude spúšťačom e, pre aktiváciu celého radu aspektov v nariadení, e, ktoré sú veľmi dôležité, pretože pre členské štáty je nevyhnutné, aby zaviedli potrebné nástroje aby mohli potom e, transponovať tie najdôležitejšie aspekty nariadenia, ako napríklad e, e, opatrenia na, eradikita, na eradikáciu, zakázanie obchodovania a tak ďalej. Nebudem opakovať všetky aspekty, ktoré boli zahrnuté v poznámke komisie, ale zareagujem predovšetkým na niektoré aspekty, ktoré tu zazneli. Napríklad zopakovanie e, prijatia e, nariadenia v trialógu návrh e, splnomocniť komisiu, aby prijala delegovaný akt, ktorý špecifikuje ďalej kritéria. Toto už bolo obsiahnuté v pôvodnom návrhu Európskej komisie. Čiže nie je to čosi, čo sa objavilo počas trialógu. Už to bolo v pôvodnom návrhu komisie. A komisia je presvedčená, že je dôležité e, mať túto plnú moc a my chceme e, vypracovať takýto delegovaný akt, ale najprv e, sa chceme ponaučiť z procesu prijatia prvého zoznamu, aké sú vlastne tie elementy v tých kritériách, ktoré sú vymenované v článku 4.3, ktoré by si vyžadovali ešte ďalšie upresnenie, pretože už sú pomerne jasné. My sme vypracovali štúdiu, v rámci ktorej sme identifikovali čo to znamená. Diskutovali sme o tom s odborníkmi, ako aj e, s príslušným výborom. Takisto nesúhlasím s tým, že komisia e, vypracovala zoznam e, ako dôsledok politického nátlaku, ale my sme naozaj presne sledovali, nasledovali kritéria, ktoré sú vymenované v samotnom nariadení a potom sme stanovili, ktoré z druhy by mali byť obsiahnuté v zozname a ktoré nie a jedno z najdôležitejších kritérií je vypracovanie posúdenia rizika, ktoré splňa kritéria e, v článku 3, čiže je tu viacero druhov, ktoré sú spomenuté steným e, členom, napríklad e, je tu jeden druh, pričom nebol vypracovaný zoznam a vieme, že členský štát, e, členské štáty pracujú na e, ďalšom zlepšovaní posúdenia rizika. A ako náhle posúdenie rizika týchto druhov e, budú splňať kritéria, tak komisia tieto druhy bezodkladne uvedie na zoznam, čiže budú predložené príslušnému výboru. Je tu množstvo invazívnych druhov rastlín, ktoré sú na zozname pretože prebehlo posúdenie rizika a boli splnené kritéria. Spomeniem vodný hyacint, e, ktorý spôsobuje obrovské škody e, v rieke Gualiana a je veľmi dôležité, aby sme neoddalovali prijatie toho prvého zoznamu, e, aby členské štáty mohli prijať potrebné opatrenia, aby zabránili ďalšiemu šíreniu týchto veľmi invazívnych druhov a ešte množstvo ďalších druhov na tomto zozname ktoré e, sa preukázali ako veľmi, boli preukázané ako veľmi invazívne a ako veľká hrozba e, pre biodiverzitu v Európskej únii. Preto sme dospeli k záveru, že by nebolo bývalo rozumné najprv viesť dlhú diskusiu o ďalšej špecifikácii kritérií, ktoré už sú jasne obsiahnuté v nariadení, ale stanoviť si priority e, ohľadom tých druhov, kde už je k dispozícii posúdenie rizika, tieto dať na zoznam najprv a potom ten zoznam rýchlo prijať. My samozrejme budeme ďalej aktualizovať ten zoznam budúci rok, potom čo viacero druhov, e, ktoré tu boli spomenuté, už bude pre ne k dispozícii posúdenie rizika, ktoré bude splňať kritéria. A takisto sme presvedčení, že je veľmi dôležité, aby toto sa uskutočnilo, aby to prebehlo čo najrychlejšie potom tu zaznel komentár v návrhu nariadenia, že nie je dostatok informácií e, pre parlament a pre širšiu verejnosť. Chcem len povedať, že protokol zasadnutí, všetkých zasadnutí e, výboru a všetky relevantné informácie boli uvedené v registri komitológie na web stránke Európskej komisie pokiaľ ide, aj pokiaľ ide o register výboru. Takže ja si myslím, že boli verejne sprístupnené všetky relevantné informácie a sme ochotní zodpovedať na akékoľvek otázky, ktoré nám budú položené. A No, takisto sa to týka členov, teda europoslancov. Takže to je z mojej strany všetko. Chcel som len povedať, že komisia naozaj podrobne nasledovala a riadila sa nariadením len jeden bod, ktorý chcem zdôrazniť, že nariadenie nestanovuje ten delegovaný akt, ktorý ďalej špecifikuje, že, toto, že, ten, eh, že to posúdenie rizika by bolo pre podmienok, podmienkou ďalšieho prijatia zoznamu. Eh, my sme to preskúmali s právnou službou komisie a keďže je eh, lehota pre komisiu na predloženie prvého zoznamu, a to je do 2. januára, z toho dôvodu neexistuje lehota na ďalšiu špecifikáciu e, podrobností delegovaného aktu, čiže sa nedá povedať, že toto je podmienka na prijatie delegovaného aktu, ktorý bude ďalej špecifikovať kritéria ešte predtým, než bude prijatý prvý zoznam. Podľa nás by bolo oveľa lepšie e, ďalej špecifikovať tieto kritéria, potom čo budeme mať skúsenosť e, s prijatím prvého zoznamu, ktorý bude splňať kritéria, ktoré sú uvedené v článku 4.3 nariadenia. Ďakujem. Thank you and uh, now time for... Teraz dám slovo kolegom a mám na zozname rečníkov zatiaľ dvoch členov. Nech sa páči, ďakujem veľmi pekne. dnes chcem povedať, že mám tu eh, prejav, ale preskočím to, pretože väčšina z vás vie, že je to dôležitá vec, je to veľmi nákladné a tak ďalej. Ale hoci som počúval komisiu, musím povedať, že ešte stále mám určité pochybnosti o tom, či je to naozaj dobre zorganizované v súvislosti s tým e, novým posúdením rizika. Najmä keď sa pozriem na výsledky, počul som, čo povedala komisia. Je tu množstvo druhov, ktoré nemajú ešte to štandardizované posúdenie rizika pre členské štáty, ale je tu množstvo zvierat a invazívnych druhov, pri ktorých je veľmi ťažko zrozumiteľné, prečo nie sú na zozname a potom sú tu určité druhy, pri ktorých nechápem, prečo zase sú na tom zozname. Mám tu množstvo príkladov, ale môžem hovoriť z vlastnej skúsenosti a teraz to bude trošku desivé, keď budem hovoriť z vlastnej skúsenosti a nebudem sa riadiť e, mojimi e, e, rečníckými poznámkami Pozrieme sa na e, e, zvieratá žijúce vo vode. E, máme napríklad amerického homára, ktorý už bol dlho na zozname. Tento tam nie je uvedený. Potom je tu ďalší druh no, potom je tu ústrica, ani jeden z týchto druhov nie je na zozname ale na druhej strane je tu ďalší druh single crayfish, ktorý e, e, sa chová vo Švedsku. Hovorí sa, že viacero ľudí by sa nemalo znepokojovať, že tento druh nie je na zozname. Ale ak je to tak, tak neviem, prečo je na zozname. Čiže tento zoznam ma neuspokojuje, ale spôsobuje mi obavy, či sa koncentrujeme na tie správne druhy. Aj ľudia v mojom volebnom okresku s tým majú problém. A keď som hovorím o ľuďoch, e, keď som hovoril s ľuďmi o tomto zozname doma, tak e, sa znepokojovali skôr e, tými druhmi, ktoré sú na zozname. Takže sú tu druhy, ktoré nie sú na zozname, takže ja nebudem e, posudzovať, či, sme to, či je ten zoznam správne vypracovaný, ale je veľmi ťažké pochopiť logiku tohto zoznamu, e, ktorý vyplynul z procesu, ktorý veľmi oceňujeme a ktorý pokladáme za veľmi dôležitý. Čiže v mene EPP musím povedať, že nie sme presvedčení e, tým zoznamom v tej podobe, ako je teraz. Uh, Ďakujem pekne. Teraz ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Mm, kde začať? Začneme strednodobým hodnotením e, stratégie pre biodiverzitu. Toto mm, bola taká čierna revízia, bolo tam veľa stopiek, ale bola tam jedna zelená a tá sa týkala e, invazívnych cudzích druhov a boja proti týmto. A prečo tam nemáme zelenú? Nie preto, že e, sme veľmi efektívni, pri bojovaní s týmto problémom. Je to preto, že na papieri e, sa všetko zdalo byť v poriadku. Takže postupovali sme podľa plánu a čakali sme na najbližšiu ďalšiu fázu a to už v podstate zrealizovať tú prácu v realite, v praxi. A to je presne to, čo teraz robí komisia. My sme komisii dali mandát, a takisto sme stanovili veľmi tesnú lehotu pre 2. január budúceho roku, to je o mesiac, na vypracovanie prvého zoznamu invazívnych cudzích druhov, e, s ktorými sa treba zaoberať a proti ktorým treba bojovať na Európskej únii. Je tento zoznam dokonalý? Nie, samozrejme, vôbec nie len jeden príklad z mojej krajiny, Holandska, máme e, obrovský e, program, e, problém so zvieraťom, ktoré sa volá muskurat. Je to veľmi citlivá otázka a tento druh zohráva veľmi dôležitú úlohu a potom e, je veľmi problém, problematické e, postupovať v Holandsku a som veľmi prekvapený, že tento druh nie je na zozname teraz Masquerade, ale to neznamená, že samotný zoznam je čosi voči čomu by som mal mať výhrady. O tom nie som presvedčený. Myslím, že komisia odviedla svoju prácu vzhľadom na tú lehotu, ktorú sme stanovili. Požiadali sme ich, aby vypracovali e, e, prvý, e, prvú verziu zoznamu do januára 2016. Ten zoznam nie je dokonalý, ale ako už komisia povedala, existujú postačujúce nástroje na rozšírenie a prispôsobenie zoznamu potom v ďalšej budúcnosti. Ja som presvedčený, že komisia to urobí. Jeden aspekt, ktorý predložili ktorý spomenuli dvaja kolegovia, ktorí e, e, vzniesli námietku, je, že tu ide skôr o politické kritéria než o vedu. Ja nie som vedec v tejto oblasti, čiže ja musím vychádzať z toho, čo hovoria ďalší, ale Viem, že keď budeme diskutovať o takomto zozname založenom na vede u nás, tak tam rozhodne zavedieme aj politické kritéria. A kolega Fionar povedal, že nevychádzal len zo zoznamu, ktorý dostal od pani Somer, ale hovoril aj z vlastnej skúsenosti. Viem si predstaviť, že aj toto je v podstate politická logika a nie, nie, nie až tak vedecká. Prekvapilo ma, že teraz vedieme túto diskusiu. Mám taký pocit, že by sme mali viac dôverovať komisii. Takisto ma trošku prekvapila koalícia, ktorá, sa, ktorá vznikla proti tomuto návrhu zoznamu. Mám pocit, že niektorí chcú eh, dlhší zoznam, niektorí chcú zase kratší zoznam, niektorí tvrdia, že komisia odviedla veľmi dobrú prácu, ale to ja nebudem hodnotiť, čiže trošku som zarazený a moja skupina jednoznačne chce e, poskytnúť Európskej únii e, teda vychádzame z toho, že táto práca stále prebieha a ten zoznam je len prvý e, zoznam e, prvý bod e, je len prvým bodom v boji proti invazívnych druhoch my budeme hlasovať proti námietke a ak e, berieme biodiverzitu e, vážne a ak strednodobú analýzu e, stratégie pre biodiverzitu berieme vážne, tak by sme nemali blokovať tento proces boja proti invazívnym cudzím druhom, ale mali by sme vyvíjať nátlak na komisiu, aby ďalej pracovala na tomto v budúcom roku. Ďakujem. Ďakujem, Susan Beliori. Máte slovo. Ďakujem. Myslím, že harmonogram pre komisiu je veľmi ambiciozný a problémy, ktoré sme tu dnes spomenuli, s tým súvisia. už to bolo poskytnuté tretím stranám, čo sa týka vypracovania tohto zoznamu. Ja si myslím, že zásadný problém je, že existovali rôzne kritéria, rozličné kritéria, no a na základe toho je ten výsledok nekonzistentný, čiže ja ten zoznam z odborného hľadiska nepokladám za postačujúci a dostatočný. Tri problémy, ktoré sa jednoznačne nastolujú, sú, teda je tu otázka, že kedy je druh invazívny a kedy vlastne musíme zakročiť proti tomuto druhu. To je otázka nákladov, na to komisia už niečo povedala, aké náklady vzniknú, ak by sme nezakročili, ale členské štáty e, v tomto ešte nepredložili hlásenia, ešte o tom neinformovali, čiže ťažko sa potom posudzuje, aké by boli tie následné náklady a ako by to potom celé vlastne vyzeralo. Ja si myslím, že ten eh, minimálny cieľ by mal byť e, zabraniť ďalšiemu šíreniu e, invazívnych cudzích druhov a nemal by to byť boj proti druhom, ktoré sú síce invazívne, ale už tu dlho žijú a e, tu by sme mohli docieliť oveľa väčší úspech. A po tretie si myslím, že vypracovanie zoznamu by malo byť spojené s jednotnými kritériami a nemala byť, byť táto rozmanitosť. S tým som tiež veľmi nespokojná a nemyslím si, že dosiahneme náš cieľ, e, keď e, príjmeme tento zoznam. Na druhej strane treba povedať, že musí existovať prvý krok, potom musí rýchlo nasledovať druhý a tretí krok, aby sme ďalej napredovali a členské štáty potom by mali stanoviť tie skutočné náklady. Ďakujem. Julie. Ja som členom tejto nepravdepodobnej koalície a niekoľko pripomienok. Chcem sa ospravedlniť za neskorší príchod. Zmeškala som vyjadrenie komisie, takže eh, ak ste o tom už hovorili, tak nemusíte opakovať na čo mne najviac záleží, keď ide o takúto námietku, ja som bola tieňovou spravodajkňou v minulom volebnom období na túto tému a ako tieňový spravodajca sa e, informujete <clears throat> o tom, aké rastliny a zvieratá sa vyskytujú, čo môžu napáchať. Nezaujímate sa iba situáciu vo vašej členskej krajine, ale aj v iných. To všetko som spravila a mala som už dosť dobrú predstavu o tom, čo by som chcela vidieť na tomto pôvodnom zozname. A potom ma dosť prekvapilo, že hlavne niekoľko rastlín v mojom prípade, o ktorých sme hovorili, <clears throat> Mysleli sme si, že to bude v poriadku, bez problémov to na zozname bude. Nakoniec na zozname nie je. Sú na to dôvody kvôli hodnoteniu dopadu, ako sa k tomu stavajú členské krajiny, ale ak to nakoniec bude nevyhovujúci zoznam, tak potom by sme to mali riešiť ešte teraz – a uskutočniť potrebné zmeny. Súhlasím s predrečníkmi, že by sme mali zatlačiť na komisiu, aby vypracovala lepší zoznam. A <clears throat> kolega si to myslí tiež, to ma teší. Ale mali by sme namietať voči zoznamu, pretože ak e, zoznam pôjde ďalej, tak určite to bude celé trvať ešte dlhšie a myslím si, že by to bol pozitívny signál z oči voči členským krajinám by sa na ten zoznam pozerali trošku obozretnejšie. Ide o to zaobrať sa hlavne tými e, rastlinami, e, ktoré by mohli spôsobiť veľké nákladné škody. Chceli by sme mm, možnosť sa nad tým ešte trošku zamyslieť a konať a vyriešiť teda skutočné problémy. To neznamená, že to bude všetko veľmi predlžené. Ďakujem pekne. <clears throat> Zdá sa, že sa už nik iný nehlasí o slovo a preto si myslím, že tu by som mohol e, vynimočne dať ešte raz slovo komisii, aby stručne zareagovala akce chce na to, čo tu odznelo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Je jasné, že sa všetci zhodneme na tom, že ten zoznam ešte nie je úplný. Nie je to ten najlepší zoznam a môžem vám povedať, že e, niektorí si myslia, že je tam príliš veľa druhov na zozname a potom takí, ktorí si myslia, že ich tam nie je dosť. A preto to musíme e, spraviť správne a tie druhy, ktoré tam sú, musia splňať e, podmienky z nariadenia. Uviedol som e, príklad, napríklad ten americký homár. Vieme, že e, sa pracovalo na hodnotení dopadov, ešte ani nie je dokončené a preto tento druh nie je na tomto zozname. Iné druhy už majú úplné hodnotenie dopadu a preto sú na zozname, sú aj e, argumenty socioekonomické, ktoré hovoria proti zaradeniu na zoznam, ale my niekedy predsa len na tom trváme, pretože e, treba zabrániť ďalšiemu šíreniu. Sú ešte e, isté e, riečné toky v Škandinávii, ktoré nie sú kontaminované a kde by sa to dalo obmedziť. Takže by bolo e, dobré sa o to snažiť aj prostredníctvom rôznych e, plánov a <clears throat> ak už sa tento druh rozšíril, tak by bolo možné, malo byť možné ho loviť a predávať. Sú takéto druhy, ktoré sú možno že rozšírené už v dvoch, troch krajinách, ale nemali by sme umožniť, aby sa napríklad dostali na nejaký ostrov a napáchali veľké škody Sú tu aj isté lehoty a do tej lehoty treba splniť požiadavky z nariadenia a takto sme sa riadili pri tých druhoch, ktoré na zozname figurujú. Takže práca pokračuje a my naozaj chceme e, vylepšovať ten zoznam, ak to budú druhy, ktoré splnia požiadavky a kritériá, ktoré sú v nariadení obsiahnuté. Ďakujem. Ja som Eh, rád, že komisia tak dbá na lehoty. A keď sa najbližšie stretneme s pánom komisárom, tak eh, dúfam, že sa bude takisto takto prísne riatiť pravidlami. Delegované akty eh, ak by neboli povinné, tak by sme o tomto všetkom ani nediskutovali, pretože by neboli delegované akty pri eh, hodnotení rizik. Nie, je mi jedno, či budeme mať dlhší alebo kratší zoznam. Ja chcem, aby to bol ten správny zoznam. Niekto tu už povedal, že dobro môže byť, alebo to najlepšie môže byť nepriateľom dobra, ale my nemáme ešte ani len to dobre. Zlý zoznam by priniesol nesprávne výsledky a aj strata dôvery európskej verejnosti by bola vážna, pretože my by sme im nemohli vysvetliť, pretože ten zoznam, ktorý máme, je taký, aký je. <clears throat> Som presvedčený, že by bolo oveľa lepšie mať možno zoznam neskôr a nie mať e, nesprávny zoznam skôr. Takže toľko na záver mňa ako spravodajcu a Hlasovať sa bude dnes po obede o 4. hodine. A 2. decembra to bude na e, hlasovaní v pléne. Ďalší bod teraz. Opäť námietka voči povoleniu geneticky modifikovanej kukurice NK603 T25. Slovo by som dal autorom námietky najskôr pán Bart Stace. Ďakujem pekne, pán predseda, vážený pán <clears throat> predsedajúci. Ja som predložil návrh uznesenia s námietkou voči návrhu implementačného rozhodnutia komisie pre konkrétne túto kukuricu geneticky modifikovanú NK603, pretože eh, obsahuje eh, proteín, vďaka ktorému toleruje glyfosát, o ktorom budeme dlho hovoriť dnes po obede. Ale ak schválime alebo udelíme povolenie tomuto výrobku, tak sa zvýši používanie glyfosátu v plnohospodárstvu. V plnohospodárstve v minulosti sme na našom výbore hovorili o stanovisku Medzinárodného e, ústavu pre výskum rakoviny a bolo jasne povedané, že glyfosát môže spôsobovať rakovinu. <clears throat> Ja by som sa však nechcel príliš venovať technickým aspektom. Ako hlavný argument uvediem politický argument. Na začiatku fungovania Junckerovej komisie Konkrétne 15. júla pán Juncker povedal, že e, komisia nepríjme rozhodnutie, čo sa týka povolovaní GMO, ak by väčšina členských krajín bola proti takýmto GMO. V našom legislatívnom rámci pre GMO nie je väčšina na rade Diskutovali sme o tejto otázke a o legislatívnom návrhu komisie. Išlo o uvedenie GMO e, v kontexte potravín a krmív. A na výbore aj v pléne sme si mysleli, že tieto návrhy priateľné nie sú. V pléne sme výslovne od komisie žiadali nový návrh. A myslím, <clears throat> že ak si zachováme tento postoj z pléna, tak používanie nových GMO z dovozu bude musieť byť predmetom jasnej námietky. Musíme vyvinúť tlak na komisiu, tak aby si spravila svoju prácu. Ten tlak budeme musieť udržať silný na komisiu. A e, požiadam vás, aby ste podporili, podporili návrh uznesenia mňa a mojich kolegov z SAD. Ďakujem, je to spoločná rozprava. Ide e, o dve námietky skoro na tú istú tému a preto by som teraz dal slovo druhej autorke námietky pani Dornano. Ďakujem pekne. E, pani Godin žiaľ nemôže byť prítomná, žiada ospravedlenie, ja vystupujem na nej. Implementačným aktom komisia chce povoliť dovoz na európsky trh e, výrobkov, ktoré obsahujú kukuricu NK603 T25 pre výrobu potravy na krmiv vyrába túto kukuricu Monsanto a má byť oddolná voči e, herbicídom, ktoré obsahujú glyfozát a glyfozátový čpavok. E, je to herbicíd Roundup, ktorý vyrába opäť Monsanto. E, táto tolerancia voči glyfosádu je znepokojúca, aj keď EFSA nedávno povolila glyfosát, ale predsa len je to problematická látka, pretože ide o izolovaný glyfozát, o aktívnu značku, e, zložku, na rozdiel od toho, čo dokázalo e, výskumné e, stredisko pre rakovinu, teda nejde iba samotný glyfozát, ale aj o prídavné látky. A vtedy je to možný e, spúšťač rakoviny. To platí nielen pre plnospodárov, ale ide aj o ohrozenie biodiverzity pôdy. E, a ohrozenie rastlín, pardon, a zvierat a ľudí, ktoré možno takéto e, e, druhy konzumujú. Glyfozát a odvodené látky sú nebezpečné pre zdravie a prírodu. Keď sa uvedie GMO, ktoré toleruje glyfozát, tak to e, zvyšuje používanie glyfozátu v prípade danej plodiny. Sú tu aj americké čísla zo 425 gram pri nie GMO na vyše 1000 mg v prípade GMO, čiže e, náraz do vyše 220 používania glyfozátu. Takže komu to e, vyhovuje, aký to má prínos pre európske plnohospodárstvo a polnohospodárov, Vyhodnotenie GMO je tiež problematické. Príslušné národné orgány e, vypichli viacero problémov, problémov <clears throat> nedostatočné e, podklady použité pre štatistiky, chybajúce údaje o jednom z dvoch génov, nedostatočné štúdie, pri používaní herbicídu v prípade kukurica najdôležitej bož hodnotenia, keď ide o povolenie GMO, ktoré toleruje chemickú látku, tak e, ho treba e, hodnotiť ako celok GMO a herbicíd. Toto združenie súhlasí s týmto princípom, teda keď ide o E, napríklad meranie znečistenia spôsobeného motormi, treba ich hodnotiť pri skutočnom používaní v premávke, prečo by to isté nemalo platiť pre e, našu stravu a jeden politický bod, ktorý platí tak pre GMO, ale aj pre všetky dovážané látky. Európa chce e, využívať svoju ekonomickú e, moc, alebo aspoň e, to, čo z nej ostalo, a konať cnosne a preto by sa mala zaoberať dôsledkami prínosmi takéhoto dovozu. E, schvalovanie potravinových GMO je niečo nezvratné. Je to v správe e, ministerstva polnospodárstva USA. E, stávame sa potom závislými od GMO a to je bonus tejto technológie. Pesticídy, herbicídy, odolnosť, vytváranie veľmi odolných bory, burín, kvôli ktorým sa používajú ešte nebezpečnejšie, drahšie, chemickejšie látky s ešte horšími dôsledkami. Je to príklad glyfozátu, ktorý sa dnes e, e používa spolu s 2,4-D látkou, ktorá je tiež potenciálne karcinogéna a tiež o tom hovoril e, náš predsedajúci Pavel, Pavel Poch. E, venujú sa tomu aj v USA, pritom dovoz bol do, do, e, do EÚ povolený v apríli tohto roku. Je to veľmi nebezpečná látka pre ti, flóru, hmyz, ryby Čiže v prípade druhov, ktoré nie sú hlavným cieľom, to je dôsledok GMO. Takže vždy, keď e, Európa dováža e, niečo z tretich krajín, tak je e, zodpovedná aj za výrobu v daných krajinách ide o akési područenie zvrchovaných krajín pretože tie nadnárodné koncerny necúvnú pred akoľkoľvek metodou pred, na to, aby si zachovali e, absolútnu kontrolu. Čiže tisícky polnospodárov v Európe aj inde e, sa stávajú akýsimi vazalmi. Sú tu teda dôležité otázky, ktoré ostali nezodpovedané a stanovisko EFSI nie je v súlade s tým, o čom by sme, očak- čo by sme očakávali od tohto nariadenia. E, kvôli tomuto na- kvôli tejto látke sa zvýši používanie glyfozát, aj keď ešte chýbajú e, všetky údaje, ktoré by mohli dokázať, že e, jeho obchodné používanie je neškodné. Napriek e, zásade predvídania komisia koná tak, ako koná, takže by sme mali schváliť, že komisia prekročila svoje právomoci a e, v mene zásady predvídania by sme mali namietať voči uvedeniu na trh tejto, tohto druhu kukuricenka 603 T25. Ďakujem. Thank you. And I have a, now I five speakers on my... 5 rečníkov mám na zozname. Pán e, Guillaume Baláš ako prvý. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Stručne. Čo sa týka e, rozpravy o povahe e, GMO, ich e, hrozbách, nezhodneme sa navzájom, to je jasné. Ani, ani, ani politické skupiny, ani v rámci niektorých politických skupín a osobne mám dosť e, jednoznačný postoj, ale nie iba to nás dnes e, zamestnáva. Skutočným, skutočný problém je politickej povahy. Spolu s komisiou sme hovorili o tom, že chce opäť znárodniť povolovania Eh, uvádzania na trh eh, výrobkov GMO a komisia bola porazená, teda jej návrh bol zamietnutý, ale eh, dokonca bolo schválené pozmenujúc, bol schválený pozmenujúci doplňujúci návrh kde sa hovorilo o tom, že komisia mala čo najskôr predložiť nový návrh. Ehm, my sme legislatívna zložka, komisia je exekutívna zložka, takže komisia musí politicky zohľadniť to, čo my hovoríme, inak neviem, na čo slúžime. Takže touto námietkou komisie pripomíname, že nemôže ďalej robiť to, čo chce, čiže da, ďalej e, povolovať alebo nepovolovať GMO, ale musí najskôr opäť zadefinovať regulačný legislatívny rámec, v rámci ktorého koná. Takže čakáme na návrh komisie o potrebnom e, rozhodovacom rámci o povolovaní umiestnenia na trh GMO. A dovtedy žiadame, aby takto závažné rozhodnutia o kontroverzných E, výrobkoch, akými sa dnes zaoberáme, aby jednoducho takéto rozhodnutia neboli príjmané a e, socialisti a demokrati túto námietku teda v parlamente podporujú. Ďakujem. Pani Eve. Fulvio Capito Avi. Prepačte, Nevedela som, že ste vyvolali mňa. Ak dovolíte, ja by som naozaj vystúpila len veľmi stručne. Chcela som len vyjadriť našu podporu. Hnutie piatich hviezd je za a túto námietku je naozaj veľmi dôležitá, aby e, komisia veľmi jasne pochopila z našej strany, že súčasná situácia je mm, neistá, nevyznačuje sa istotou, pretože je tu veľmi široká interpretácia pri schvalovaní geneticky modifikovaných organizmov a s takouto situáciou je potrebné skoncovať. Čiže takáto námietka je naozaj na mieste. A pokiaľ ide o možné budúce schválenie, je to naozaj systémový problém, problém veľmi zásadný a je potrebné situáciu objasniť Čiže jasné posolstvo, e, ktoré my ako parlament, ako výbor pre životné prostredie vysielame komisii, takže naša plná podpora námietkam kolegov, ktorí vystúpili predo mnou. Ďakujem pekne. A teraz pán Filner, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Podľa mňa táto rozpráva je veľmi smutná. Už e, tu takáto rozpráva bola viackrát a určite sa nevinem ani do budúcna. Čiže to je také perpetuum mobile alebo nekonečný príbeh. Teraz tu hovoríme o dvoch konkrétnych plodinách GMO. EFSA veľmi jasne povedala, že tuto nie je oveľa vyššie riziko v porovnaní s produktami, ktoré nie sú geneticky modifikované prvom prípade vystúpila v roku 2003 a v druhom v roku 2009 a za každým konštatovali, že to riziko nie je vyššie ako v prípade podobných eh, ne-GMO. A potom teda bolo schválené v 2013 eh, ďalšie, ďalšia plodina a znova s rovnakým dôvodením. A potom v júni tohto roka kedy ESA povedala, že kombinácia tých plodín, o ktorých tu hovoríme, je rovnako bezpečná ako konvenčné produkty, konvenčná kukurica. Čiže štyri vyhodnotenia, ktoré máme k dispozícii. No a teraz sa deje klimatický summit v Paríži a keď počúvam toto tu, tak e, skladka mám pred očami tých, e, ktorí popierajú, že dochádza ku klimatickým zmenám. Čiže na jednej strane máme vedcov, ktorí urobia nejaké vyhodnotenie a hoci sú naozaj konzistentní, jednomyselne tvrdia to isté, 5-15 rokov opakujú to isté, tak e, stále sa na takí, ktorí povedia, no ja mám vlastných expertov, nejakí sú, nie ich síce veľa, ale sú takí, ktorí tvrdia presný opak a ja dôverujem tejto hrstke. A toto eh, sa mi zdá byť veľmi podobné tým, ktorí popierajú už dochádza k klimatickým zmenám. A ja si myslím, že výbory nemal fungovať na tomto základe takýmto spôsobom. Musíme samozrejme expertov prizvať, musíme si ich vypočuť a rozhodnúť na základe ich odporúčania. No a keď si tu prečítam tie argumenty a počúvam tu, že by sme to mali vnímať skôr z politického hľadiska, nie z technického. Ja chápem, prečo to tu ľudia eh, navrhujú, lebo žiadne technické vedecké dôvody neexistujú, preto je možno uchyliť sa iba k politickým argumentom, iná možnosť neexistuje. Ale keď sa pozriem na ten hlavný text, teda že vedecké dôkazy nie sú postačujúce, keďže nemáme kvalifikovanú väčšinu v členských štátoch, pokiaľ ide o zavádzanie týchto GMO produktov na trh. Ja si kladiem otázku, toto je skutočný argument, ktorý môže Envy predložiť. Boli by sme ochotní to byť v inom kontexte ako tento. Myslíme si, že legislator je, e, nemá pravdu, lebo sa na tom členské štáty nezhodnú. Takéto niečo. Ja viem, že sa bude hlasovať o novom návrhu komisie, ktorý sa tým zaoberá zaoberá. Z iných dôvodov toto hlasovanie e, neprešlo vo výbore. E, minulý, sme si boli zajedno, že návrh komisie e, je zlý, ale tak každý od svojich dôvodov, ale toto neznamená, že teraz musíme postupovať rovnako v každom prípade, keď ide o GMO, lebo to podľa nie je seriózny prístup. My sme hlasovali o otázke moratória a tam to neprešlo. My sme nechceli ísť cez toho moratória. Čiže naozaj za každým využiť každú príležitosť nejako tam cez zadné vrátka to moratórium dostať tým, že zastavíme každé jedno uplatnenie, toto podľa mňa e, nerešpektuje hlasovanie, ktoré v plene prebehlo. Čiže pozrime sa na tie vedecké dôkazy, pozrime sa na naše prekročnosti v tomto funkčnom období respektíve teda súvisí s touto legislatívou. Niekomu sa možno nepačí ten návrh, ale keď sme túto legislatívu príjmali, tak v rade bola naozaj kopa zelených ministrov, tak povediac, Čiže keď sme sa tak raz rozhodli, tak naozaj by nebolo dobré, keby sme sa tam teraz vracali nejakými zadnými dvierkami. Ešte raz opakujem, podľa mňa nie je zodpovedné postupovať takýmto spôsobom, nepočúvať e, rady odborníkov, ktoré si, ktorých si EU prizvala a sme sa to moratórium e, tam e, dostať nejako cez tie zadné vrátka. Ďakujem. A teraz pán Torvalds. Ďakujem. No, čo môžem povedať v tejto diskusii o námietkách? je slovo chaos, to by sa nám stačilo povedať a potom si môžeme pauzu na kávu. Pani Godens, je námietka? To je ako taká znôžka všetkého možného. Ako keď sedliaci varia polievku a dajú tam, čo dom dal. A vôbec to nie je podložené um, nejakými konkrétnymi dôkazmi. Ehm, takto to aspoň teda vnímam, ja nechcem to nejako hodnotiť. A namietka tých zelených, A znova je to taký moralistický prístup k celomu problému. Keď som si to čítal, snažil sa pochopiť e, tú logiku za tým a ja som sa dostal k Hoffmanovi a Struvel Petrovi. A tam je taká postavička, takého gašparka a ten hovorí, ja nebudem jesť polievku a toto myslím, že je prístup niektorých poslancov, ktorí hovoria, polievku jesť nebudem, lebo komisia tam nedala dobré ingrediencie. Ale čo sa potom stalo e, tomu Gašparkovi je, že nejedol polievku, nič iné nemal a tak zomrel od hladu. A ja mám pocit, že toto, e, toto je e, náš dlhodobý problém nášho výboru pretože ide o to, čo slúbil predseda Juncker. Bol to slúb, ktorý nedodržal a teda, že procedurálne pravidlá, ktorými sa riadia rôzne udelovania povolenia pre GMO, že budú podrobené revízii a komisii e, neumožním prijať riešenie, ak e, väčšina členských štátov nebude za. A o toto ide, o toto ide. My musíme Junkera požiadať, aby sa držal toho slova, ktoré dal, aby ho dodržal. A nespúšťal teraz takéto postupy, ako ten Gašpáko, ktorý stále opakoval, že nie, nie, polivku jesť nebudem. Ďakujem a teraz Julie, nech sa páči. Áno, ďakujem. Ja som si prečítala celú tú argumentáciu. Tá námietka sama o sebe neprekvapila. E, je to už taký vzorec, ktorý sa tu uplatňuje ľudia, ktorí nechcú GMO a ja sa chcem pani Avi poďakovať za jej e, úprimnosť, lebo veľmi jasne povedala, že jej námietka vychádza z toho, že je proti GMO e, ako hnutie piatich hviezd. Viem, že aj zelení sú proti GMO, nie, že by som to chápala, ale akceptujem to. Ale je tu vec, ktorú akceptovať nedokážem. A to e, je tu taký populizmus a namierenie proti veľkým firmám z našich radov, napríklad skupina SAD. Ja mám pocit, že e, Britov by prekvapilo, že SAD e, vraj takto zomklo šíky, pokiaľ ide o GMO, lebo myslím, že moji poslanci majú pocit, že toto je národná otázka v tomto výbore e, sa vnášajú národné otázky a to je škoda. Prosím vás vo Francúzsku, ak máte nejaké e, problémy a ťahanice, nevnášajte to aj sem. Ja mám naozaj pocit, že toto je veľmi taký sympatický prístup. Tá námietka naozaj neobstojí, teda že my namietame, pretože e, tento organizmus e, je rezistentný, pokiaľ ide o glyfosát, čo, to, čo je schválená, schválený produkt v EÚ 40 plodín sa týmto ošetruje, ale my máme namietku, eh, že niečo sa dováža od niekoho, kde používajú vec, ktorá sa môže, dovážať, ktorá sa môže používať aj u nás, veď toto naozaj neobstojí. Takže možnosť karcinogénnych účinkov, ale máme to potvrdené Eh, a ďalej eh, tá istá organizácia tvrdí, že aj eh, klobaska a slaninka sú karcinogénne a zakažeme klobasku a slaninku teraz? Naozaj, to na mňa pôsobí depresívne. Kristian povedal, že to je smutné a ja to tiež tak vnem, toto je moja profesia, ja tu sedím a toto počúvam. Uh, Eh, my máme systém, systém, ktorý funguje. Veď členské štáty môžu eh, zakázať sami u seba GMO, pokiaľ ide o dovoz, pokiaľ ide o produkciu a tak ďalej. Čiže naozaj eh, takéto zadné vrátka otvárame a takáto nepochopiteľná logika nás nutí postaviť sa tomu negatívne. Áno, máte svoje princípy v poriadku, ale využite na to náležité postupy. Toto je podľa mňa iba mrhanie časom nás všetkých a ja takýto prístup nepodporím. Ďakujem. Ďakujem, ešte vám na zozname dvoch a potom uzavriem ten zoznam. Keby náhodou ešte chceli vstúpiť, tak posledná šanca prihlásiť sa. Nie, takže Stefan, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. NK603 možno sama o sebe nie je rizikom, ale ide o geneticky modifikovanú kukuricu takým spôsobom, že je rezistentná voči glyfosátu. A v takom prípade môžeme naozaj vychádzať z toho, že keď sa na našich poliach bude pestovať tá kukurica, že potom producenti budú používať viac glyfosátu, teda viac pesticídov pretože glyfosát je pesticíd a bude ho viac na našich poliach. A mm, istotne e, nie je pochyb o tom, že glyfosát má zdravotné rizika. A preto nechápem, že v tejto snemovni nie sme ochotní konať preventívne a vyhnúť sa každému mysliteľnému riziku. Čiže produkty, ktoré zvyšujú riziko, by sa nemali povolovať. A e, predávam sa k Áno, máme jasnú úpravu, pokiaľ ide o členské štáty a GMO na svojom území, teda možnosť zákazu. A ja to tiež tak vnímam, že tu snaha cez zadné dvierka zaviesť niečo. A toto nie je dobrá politika. Nemali by sme sa ubrať touto cestou. Ďakujem a teraz posledný. Zoltán, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som chcel reagovať na jednu časť tej diskusie. Sľub pána Junkera sa tu viackrát spomínal, ktorý povedal, že ak väčšina členských štátov niečo odmieta súvisí z GMO, tak by komisia nemala eh, byť eh, nútená vydať povolenie a on to vo svojom prejave nielen spomenul, ale je to aj súčasťou pracovného programu komisie. Čiže nerobme si ilúzie. Napríklad komisár jasne povedal, že k tomu nepríde. Poukázal na to, že zmena postupu by e, potom sa musela uplatniť aj na iné prípady a takéto niečo nechcú. Čiže musíme s tým prestať. Nede iba o to, že Juncker niečo slúbil, ale aj príslušný komisár povedal, že e, takýto slúb sa nedodrží. A ešte ďalšia vec. Prečo komisia hovorí, že sa poskytne povolenie. Ak nie je daná príslušná väčšina a ak EFSA nemá negatívny postoj, tak je komisia nutená vydať takéto povolenie. Transparentnosť inštitúcií EÚ, tá sa tiež tematizuje. A ja si nesom istý, či by sa nenašiel e, nejaký e, nezávislý e, výskumný inštitút, ktorý by vydal stanovisko nad rámec toho od FC. Viem, že bolo viacero prípadov v súvislosti s biotechnologickými inštitútmi a predsedom EFSA, takže neviem, či táto všemocnosť časť eh, FC je pre nás priateľná, skôr asi nie. Ďakujem. A teraz komisia, nech sa páči. Oui, merci, monsieur le président. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za to, že komisia má možnosť sa vyjadriť, pokiaľ ide o o tento návrh uznesenia. Chcem pripomenúť, o čo tu ide, prečo hovoríme o tomto návrhu. Ide o spochybnenie skutočnosti, že komisia vraj e, nešla cestou kompetencií tých výkonných, ktoré má a že vraj prekročila svoje právomoci. No, je potrebné zaramcovať celú tú diskusiu Máme určitý postup, je tu určitý regulačný rámec a tento sa uplatňuje zo žiadosti rady a parlamentu a je veľmi prísny. Ako náhle dostaneme žiadosť o povolenie, tak US sa preskúma, pretože to je naša bezpečnostná agentúra. V tomto prípade ide o dve o dve GMO plodiny, kde ide o kombináciu. Obidve tieto boli samostatne povolené, a toto nie je úplne nová vec. To, čo bolo známe a povolené, to bolo obnovené. A EFSA sa pozrela na uplatnenie legislatívy a dospela teda k záveru, že nie je tu nejaký rozdiel v rizikách, pokiaľ ide o tieto GMO a konvenčné produkty. Členské štáty sa v takomto postupe majú možnosť vyjadriť a niektoré z tých stanovísk Rakúšania, Nemci a Francúzi vraj neboli úplne zohľadnené EFSA tieto pripomienky preskúmala a dospela k inému záveru, odlišnému od záverov členských štátov. A dokonca e, členský štát aj bol ochotný akceptovať e, toto, tento odlišný záver EFSA. No a potom predloženie na verejné pripomienkovanie, e, toto sa udialo Žiaden problém teda nebol konštatovaný ani v tejto fáze. Čiže ten postup pokračoval ďalšou fázou, len to dovysvetľujem. Ďalšou etapou bolo toto celé zaslať e, výboru členským štátov a mm, k tomuto nebolo e, žiadne stanovisko, kvalifikovaná väčšina nebola ani za, ani proti. Ďalšia etapa, e, odvolací výbor, to sme urobili, výsledok ten istý, ani za, ani proti. Takže čo v takomto prípade? Komitologické rozhodnutie je veľmi jasné, ak nie je vydané stanovisko, či už pozitívne alebo negatívne, v takomto prípade komisia príjme opatrenie, môže prijať opatrenie. Pokiaľ ide o GMO, tak je tu povinnosť prijať opatrenie, pretože je tu právo žiadateľa dostať e, odpoveď na svoju žiadosť o povolenie. Čiže, aby som to zhrnula, my si myslíme, že sme neprekročili naše právomoci e, výkonné právomoci, ktoré komisia má. Máme pocit, že sme naozaj rešpektovali pod postup, e, ktorý je stanovený. Ja som si vypočula celú tú diskusiu, ktorá tu prebehla a pre vás určitá frustrácia, pretože návrh komisie, teda to, čo slúbil Juncker, že toto neplatí v plnej miere. Európsky parlament to zamietol. A komisár v pléne počuli ste to rovnako ako ja, povedal, že si myslíme, že keďže členské štáty, keď sa hlasovalo, sa vyjadrili, že nechcú povoliť produkt alebo sa chcú zdržať e, z dôvodov iných než vedeckých, lebo vedecké podklady nepostačujú, tak e, sa komisia rozhodla, že umožní e, členským štátom takýto zákaz z legitímnych dôvodov nevedeckého charakteru, či sú socioekonomické, spoločenské alebo aké. Čiže my, my sme takéto právo členským štátom chceli dať a navrhli sme to aj parlamentu, aj rade. Toto právo parlament nevyužil. Uh, komisár to vedol polutovanie, lebo to by umožnilo členstvom e, umožniť uplatniť politické, spoločenské kritéria na nepovolenie GMO. E, parlament s tým ale nesúhlasil. Komisár vám povedal, nebudeme sa vracať s ďalším návrhom. Plán B nemáme, bol iba plán A a to je súčasný návrh. Ten návrh však ešte e, nezomrel, ešte stále žije, pretože dúfame, že v rade čo skoro prebehne diskusia. A ako povedal komisár, je to diskusia, ktorá je dôležitá, prínosná, aby sme si uvedomili, že je tu rozdiel. Generálny riaditeľ Pajslav Miko, ktorý sem prišiel, všetci opakujú, že členské štáty e, majú iné stanovisko. A takýmto spôsobom tú diskusiu budeme musieť viesť naďalej, a ešte to bude prínosné pre všetkých, aby aj občania vedeli, čo sa v praxi deje, aké sú stanoviska členských štátov jednotlivých. Takže Máme pocit, že sme naozaj neprekročili naše exekutívne právomoci, ktoré komisia má, keď sme navrhli um, toto, tento GMO na hlasovanie. Ďakujem. Ďakujem. A neviem, či autory námietky ešte chcú vystúpiť. Dám im priestor, ale prosím naozaj veľmi krátko, lebo nás čas tlačí. Ďakujem. Ďakujem. Budem stručný, lebo musím do rozpočtového výboru, kde musím odprezentovať správu pán Fielner. Tváriť sa teraz. Tak ako niektorí, eh, ktorí popierajú klimatické zmeny, mali by sme sa spoliehať len na vedcov, ale to je za vlasy pritiahnuté. My máme stanovisko EFSA, to ste popísali, ale je tu aj posudok Medzinárodného e, centra pre výskum rakoviny. A myslím, že musíme si zobrať obidve tieto štúdie, pretože sa uplatňovali rozličné metódy a boli skúmané rôzne veci. Dnes e, som zorganizoval obed, kde budú zástupcovia IAK a EFSA, ako aj zástupcovia komisie. Budú tu všetci prítomní. A vedecké poznatky by som tam chcel si porovnať. Švedský kolega e, z Libe ešte raz zdôraznil, že skutočná diskusia Eh, nedodržala svoje prísľuby a to potvrdil aj hovorca pána Junkera. Keď príjmeme toto uznesenie, tak je to eh, znamená nátlak na komisiu, aby vlastne plnila svoje povinnosti a aby predložila dobrý návrh. Ja som to požadoval aj v rámci lepšej legislatívy, ale od komisie som nič nedostal. Možno na záver niekoľko vied Eh, pani Gudin, ako aký druhý autor námietky a teraz rečnička hovorí bez mikrofónu. rajouterai rien à, à ce qui a été dit. Merci. Nemám čo doplniť, ďakujem. Uh, this is to be voted. Dobre, bude sa hlasovať popoludní o 4. hodine a keď to prejde, tak v januári budúceho roku na plenárke. A prejdeme rovno na bod 9, eh, výmena názorov eh, s Európskou komisiou eh, o kontrole hodnosti priemyslu rafinácie hropy. A dám slovo na komisiu pán Karlo Petinoli, riaditeľ direktorátu B pre zdravie spotrebiteľov a tak ďalej. Máte 10, 10 až 15 minút, ale skôr tých 10 máte slovo. Good morning, um, ladies and gentlemen. Dobré dopoludnie. Volám sa Fajnar Píšer. Karlo Pitinelli je ešte stále na ceste sem. Pitinella práve prišiel, práve prichádza takže mu rovno odovzdám slovo Karlo. Present? Yes. Commission okay. has the floor, please. Thank you. Komisia má slovo. Prepačte, že som sa omeskal, ale bezpečnostná kontrola trvala trochu dlhšie, než som čakal ctení poslanci, dámy a páni, v prvom rade ďakujem veľmi pekne za to, že ste ma dnes pozvali a že ste mi dali príležitosť vysvetliť aktuálnu situáciu skúšky vhodnosti o priemysle rafinácie ropy. Chcem len niečo vysvetliť. E, dôvod, prečo e, spoločné výskumné centrum e, túto štúdiu pripravilo, Eh, je to v podstate technický input pre skúšku vhodnosti a potom, eh, čo bude vypracovaná samotná správa skúšky vhodnosti, eh, ktorá sa pripravuje, nachádzame sa v poslednej fáze prípravných prác, takže sa k tomu nemôžem vyjadriť, ale myslím, že hovoríme o týždňoch, niekoľkých týždňoch, v rámci ktorých sa to finalizuje. A potom, čo tu bude finalizované, správa skúšky vhodnosti a skúška, ktorá je, e, a štúdia, ktorá je jej súčasťou, bude zverejnená na internete a samozrejme bude poskytnutá parlamentu a rade. Čiže toto je rámec. Cieľom e, tejto úlohy je presúdiť, e, posúdiť dopad legislatívy EÚ na priemysel rafinácie ropy EÚ, čiže toto je rozdiel medzi týmto a klasickou dopadovou štúdiou. Klasická e, dopadová štúdia sa zameriava iba na dopad jedného návrhu, e, ale e, táto úloha sa zameriava na dopad celkovej legislatívy Európskej únie na konkrétny priemyselný sektor. Čiže v prvom rade, prečo sme rozhodli vybrať sektor rafinácie ropy pre túto skúšku vhodnosti kontrolu vhodnosti, pretože ako viete, je to v podstate prvá úloha, ale nie posledná. Je to obrovský záväzok Európskej komisie zájsť ešte ďalej v rámci sektorálnej kontroly vhodnosti. Je tu určitá homogenita sektora a procesu, čo by uľahčilo podrobnú analýzu. Druhý dôvod je, že komisia už v roku 2012 uviedla, že bude monitorovať súčasné legislatívne opatrenia, pokiaľ ide o akýkoľvek negatívny dopad na konkurencieschopnosť európskeho priemyslu rafinácie ropy. Pretože došlo k zatváraniu viacerých rafinérií eh, a strate pracovných miest. Uvádza sa tu, že počas obdobie 2007 až 2013 eh, prevádzka 13 rafinérií v Európskej únii eh, bola ukončená a to vyústilo eh, do straty 10 tisíc pracovných miest, teda 10 tisíc vyškolených pracovných miest a 40 tisíc ďalších. Čiže sme sa posunuli k takej holistickejšej vízii e, posúdenia e, celkovej, e, cel, celkového sektoru. Hodnotí sa tu konzistentnosť, efektívnosť, hodnota a zameriavame sa na analýzu konkurencieschopnosti sektora. Analýza tejto správy bola retrospektívna a zameriavali sme sa na e, sektor rafinácie ropy e, do roku 2012. Tento dokument e, vychádza e, zo správy Spoločného výskumného centra Európskej komisie. E, výbor legislatívnych opatrení, ktoré budú prioritou na základe relevantnosti, to bol výsledok analýzy Európskej komisie a konzultácie so zainteresovanými stranami a bol prijatý e, mandát e, kontroly vhodnosti. Takže e, sme preskúmali tento priemyselný sektor a takisto sme skúmali kapacitu zostať konkurencieschopný na medzinárodnej úrovni. Išlo tu o smernicu o obnoviteľnosti zdrojov, e, kvalita palív, smernica o kvalite kapalít a smernica o e, emisiách a bolo to 10 legislatívnych aktov. priemerné kumulatívne náklady e, každého legislatívneho aktu to nie je zanedbateľné A toto naznačuje, že sú tu ďalšie faktory, ktoré majú väčší dopad na e, ekonomický výkon e, z tohto sektora. Okrem iného, tieto faktory sú špecifické pre e, e, konkrétne zariadenie a ďalšie faktory zahrňajú e, relatívne vysokú úroveň a diverzitu e, z rafinérií a predovšetkým energetické náklady a veľkú variabilitu množstva e, benzínu e, vyrobeného týmito rafinériami. Rafinérie e, fungujú v rámci globálneho trhu. Vzhľadom na konkurencieschopnosť medzi európskymi rafinériami a rafinériami od niektorých iných regiónov, konkrétne Spojené štáty a juhovýchodná Ázia, je tu podobný charakter tej legislatívy, ale takto to nie je, e, pokiaľ ide o e, konkurenčné podniky zo Stredného východu a z bývalého Sovietského zväzu, ktoré majú nižšie náklady na výrobu. Rafinérie nevyprávajú len e, pohonné látky pre dopravu, ale je to prepojené aj na ďalšie priemyselné sektory. E, prvý výsledok našej analýzy nenaznačuje dôkaz e, prekrývania alebo nekonzistentnosti v legislatíve, ale práve naopak. E, boli zaznamenané synergie, predovšetkým pokiaľ ide o povinnosti podávania správ, pokiaľ ide o legislatívu. <clears throat> Regulačné náklady sa zvýšili, medzi rokom 2000 a 2008 a zdá sa, že potom sa stabilizovali až do roku 2012. Identifikovaný dopad nariadenia na náklady e, na e, náklady, čo je relevantné pre ďalšie investície a operatívne úpravy na e, zlepšenie konkurencie schopnosti. Efektívnejšie rafinérie absorbovali a boli ďalej ziskové, ale nebolo to tak pri ďalších. Teraz niektoré čísla. Zvýšenie nákladu e, došlo k 47 e, eur na barel a súvisí to e, so smernicou pre, zlepš, pre o kvalite paliva. A potom sú tu ďalšie legislatívne akty, ktoré spôsobili zmeny. Teraz sa zameriam na určité predbežné e, e, posúdenia. Takže je potrebné zmeniť e, dopyt na trhu. Takže je tu redukcia nafty, e, teda ďalší dôležitý krok je znižovanie závislosti na dovoze nafty e, z Ruska. Ale takisto e, e, smernica o obnoviteľných zdrojov e, spôsobila zlepšenie v tejto oblasti približne 3,7 eurocentov na barel e, spracovanej e, ropy. Počas e, prvých dvoch období sa zistilo, že tento sektor bol, že tu došlo k zlepšeniu a nie všetky rafinácie boli alokované, ale finálne číslo sa menilo e, v závislosti teda od jedného zariadenia k druhému, čiže nie je to e, sektorálne e, špecifický fenomén, ale išlo tu aj o obchodovanie s emisiami, takže išlo tu aj o ekonomické aktivity dve smernice, ktoré viedli k najvyššiemu zvýšeniu výrobných nákladov, boli smernica o priemyselných emisiách a e, smernica o kvalite e, e, paliva. Toto bolo vyššie v roku 2006 a e, zvýšilo sa to o 1,8 miliard eur na rafinériu. Hospodársky dopad Eh, legislatívy o eh, kvalite palív eh, súvisí s obsahom síry. Takže čo budeme robiť keď to bude finalizované, tak e, výsledok kontroly vhodnosti bude užitočný e, pre, ako informácia pre politikov. Ďalšie fórum e, sa má uskutočniť 1. marca 2016 v Bruseli, Bruseli a bude to otvorené pre všetky zainteresované strany. Bude to dôležitý milník, kde sa budú diskutovať výsledky kontroly vhodnosti a ako tieto výsledky použiť. Toto bude nástroj, medzi ďalšími legislatívnymi a nelegislatívnymi nástrojmi a e, kontrola vhodnosti a výsledky kontroly vhodnosti sú širšie ako výsledky dopadovej štúdie, kde, ako som už povedal, e, sa robí len ex ante e, posúdenie konkrétnych legislatívnych aktov. Výsledky kontroly vhodnosti takisto podporia revíziu legislatívnych aktov. Naše rafinérie sú najlepšie na svete, sú ekologicky zodpovedné a e, túto poprednú úlohu nestratíme. Je potrebné e, plniť ambiciozne ciele, e, pokiaľ ide o ochranu klímy. Ďakujem za pozornosť. Thank you. And now we have time for discussion. Ďakujem a teraz máme čas na diskusiu. Najprv pani Krostet, máte slovo. Merci beaucoup. Ďakujem pekne. Myslím, že sa môžeme poďakovať komisii za toto zhrnutie a za e, kus odvedenej práce, pretože e, takáto bilancia je skutočne dobrým e, hodnotením dopadu legislatívy na dané priemyselné odvetvie. Ale e, pri takejto bilancii treba prijať aj isté konkrétne opatrenia, ktoré vyplývajú z takejto bilancie. Takže pri rafinácii je jasné, že je tu veľký tlak e, e, zahraničnej konkurencie a preto je tu veľká citlivosť E, čo sa týka nákladov spôsobených legislatívy. Preto by komisia mala vedieť, či chce prijať nejaké opatrenia na ochranenie konkurencie schopnosti a obmedziť e, dodatočné e, náklady, pretože vy ste povedali, že sa môžeme vďaka tomuto pozrieť na niektorú legislatívu, takže na ktorú a kedy a taktiež by som chcel vedieť, či komisia e, vie povedať, ako v rámci ETS sa dá zabrániť úniku uhlíku, teda presun, presunu výroby. Prišli sme už o veľa rafinérií a teda pracovných miest a tie rafinérie, ktoré sú v Európe, aj keď e, sme prví, e, čo sa týka kvality, predstavených počet klesa. Ešte posledná otázka, pýtam sa, či komisia chce povedať, aké budú ďalšie kroky po tejto bilanci a ako sa bude pravidelne aktualizovať. Ďakujem. Uh, Teraz Elizabeth Gardini. Ďakujem pekne. Ja súhlasím s tým, čo povedala Françoise Grostet. Ja chcem zablahoželať komisii Treba pokračovať v tejto práci, treba mm, aj v budúcnosti mať e, aktuálnu bilanciu a vedieť, aký dopad na legislatíva, na konkurencieschopnosť odvetvia e, rafinérií. Aj energetický mix je z strednodobého hľadiska rozhodujúci. To obdobie bežalo až do roku 2012, potom boli prijaté ešte isté legislatívy, ktoré mali e, e, dopad na toto odvetvie, napríklad ETS. E Ide o náklady, ktoré znášajú európske podniky a pritom zahraničné podniky, teda mimo EÚ, takéto náklady nemusia niesť Takže tu ešte pribudlo niečo do roku 2012. Komisia by teda mohla povedať, ako chce toto e, zohľadniť v hodnotení. A taktiež by som chcela počuť od komisie nasledovné. E, komisia povedala, že niektoré podniky sa vyrovnali s dodatočnými nákladmi a napriek tomu ostali konkurencieschopné. Aby som chcela vedieť, aký podiel rafinérií e, ostal e, konkurencie schopný napriek zvyšeným nákladom a ako sa im to podarilo. Zvyšujú ceny pre konečných spotrebiteľov. Videli sme ešte štúdie, ktoré sa tejto otázke venovali. Ale častokrát dochádza k strate podielu na trhu Komisia by nám to teda mohla trošku lepšie vysvetliť. A väčšina väčšina nákladov to nie je iba niekoľko centov na e, barel. E, naša ekonomika potrebuje ropu a vieme, z ktorých e, oblastí ropu predovšetkým dovážame. Ide o stratu nielen know-how, ale aj pracovných miest a teda všeobecne rastu. Teraz ďalšia rečnička. Ďakujem pekne, pani Kilonen. Mm, ja chcem položiť komisii otázku, ktorá sa týka tejto témy. Ja sa pýtam, či na komisii skutočne spolupracujú na otázkach eh, rafinérií naprieč rôznymi odvetviami. Ide o zabezpečenie nielen pracovných miest, ale aj e, o životné prostredie, o obnoviteľné zdroje energie. To sú veľké výzvy, ale otázka znie, ako sa členské krajiny môžu prispôsobiť e, vývoju nových palív a ich používania. Ako tieto nové palivá sa predávajú, ako sa dotujú, keďže má ísť o paliva, ktoré nemajú až taký zlý dopad na životné prostredie. A taktiež zvyšovanie konkurenčného tlaku, tak aby e, sa zlepšili paliva používané v doprave. ale samozrejme, že odvetvie refinerí má zostať v Európe konkurencieschopné a e, neškodné k životnému prostrediu. Takže komisia teraz môže zareagovať na všetky otázky, ktoré tu odzneli a podnety. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Prvá rečnička hovorila o konkurencieschopnosti, pýtala sa, čo chceme ako komisia spraviť. Ja už som povedala, povedal, že my predložíme tú kontrolu vhodnosti. To bude východisko. Ehm, dnes teda ešte nevieme, čo presne spravíme, nie preto, že by sme nemali nápady, ale preto, že by sme ehm, chceli najprv hovoriť s parlamentom, s radou, s priemyslom, mimovládnymi organizáciami, občianskou spoločnosťou, takže to bude, bude prvý krok a potom v marci e, fórum s odvetvím rafinéria všetkými zainteresovanými stranami. Čo sa týka aktualizácie, zatiaľ nemám o tomto informácie. Komisia sa rozhodla, že e, takúto kontrolu spraví v niektorých odvetviach. V súčasnosti ide o rafinérie, ale neviem, či v budúcnosti komisia bude e, v takejto kontrole pokračovať. Zatiaľ sa s tým nepočíta, ale samozrejme nič nie je vylúčené. Potom ďalšia rečnička pani Gardiny. Tu môžem povedať, že komisia úplne súhlasí. Toto odvetvie je naozaj veľmi dôležité, pretože zabezpečuje vhodný energetický mix a strednodobo e, tu rafinerie budú zohrávať dôležitú úlohu, ale ja už som tiež povedal, že e, odvetvie rafinérií závisí aj od iných e, surovín, chemických látok, ktoré závisia od priemyselných postupov. Takže ide o celý e, reťazec, nielen o výrobu palív. Štúdia sa týka období, e, obdobia rokov 2000 až 2012. Od roku 2012 došlo k istým zmenám, ale ako som povedal, Zatiaľ komisia nepočíta s ďalšou aktualizáciou tejto štúdie. V prvom rade je dôležité na začiatku roku 2014 predložiť túto štúdiu, hovoriť o tej bilancii, hovoriť o účinnosti a eventuálne hovoriť aj o možných ďalších krokoch. Potom e, otázka e, dotknutých rafinérií. Asi to bude tiež obsiahnuté v štúdii. Zatiaľ túto informáciu ja nemám. E, faktory som už stručne uviedol. Bude to závisieť aj od e, technologického stavu a e, cien e, dodávok pre rafinérie. E, v prípade rafinérií sú to naozaj nezanedbateľné náklady a tieto faktory prispeli k <clears throat> posilneniu konkurencieschopnosti niektorých rafinérií, ale nie všetkých, nie všetkým sa to podarilo. Potom prenášanie nákladov na spotrebiteľov je to e, téma, o ktorej sa intenzívne hovorilo, hlavne v v rámci smernice ETS, obchodovanie s kvotami, už neexistuje štúdia, ktorá by obsahovala skutočne e, definitívne závery. Existujú rôzne hypotézy, ale nie sú nejaké jednoznačné e, dôkazy ide o náklady, ktoré sa prenášajú na niektoré prvky, ale nie sú amortizované. Ak sa prenesú na iné priemyselné oblasti, tak e, môže klesnúť, klesnúť konkurencieschopnosť tých daných e, odvetví. Ak sa to prenesie na súkromných spotrebiteľov, tak e, to potom budú znášať naši spoluobčania a tým sa teda nebudeme môcť nejak jednoducho zaoberať ale nie je tu jednoznačný záver, to potvrdili aj rôzne štúdie. Posledný dôležitý bod, čo sa týka menších investícií v Európe, komisia si toto riziko dobre uvedomuje a všemožne sa snaží zvýšiť investície v Európe. Napríklad ten investičný plán 315 miliard eur Junckera, to je konkrétny, hmatateľný dôkaz nášho úsilia v posledných týždňoch a mesiacoch. Investície pre nadnárodné spoločnosti teraz. Tieto nadnárodné spoločnosti si rozhodujú o svojich investíciách a zohľadňujú viaceré faktory, napríklad rast. Ak rast má byť vyšší, tak potom veľké nadnárodné koncerny, ktoré pôsobia celosvetovo, majú e, motiváciu investovať viac a práve v tých krajinách, kde má rast byť silnejší. Takže bude ťažké ísť proti takémuto trendu iba prostredníctvom nejakej technickej legislatívy. No ešte e, tretie vystúpenie a tým by som aj skončil, ako budeme spolupracovať s priemyselným odvetvím. Spolupracovať samozrejme budeme, ale od samotného začiatku bola uskutočnená konzultácia alebo bude uskutočnená konzultácia. Pôjde o vyhodnotenie technických aspektov a bude sa hlavne otvorene diskutovať konkrétne 1. marca tu v Bruseli zúčastnia sa všetky zainteresované e, strany, rafinérie, priemyselné odvetvie, mimovládne organizácie a všetci ostatní samozrejme budú prítomní aj poslanci, poslankyne Európskeho parlamentu. My si dobre uvedomuje, uvedomujeme, že priemys, eh, raf, odvetvie rafinérií niekedy konkuruje iným e, výrobcom palív, alternatívnych palív pre dopravu. Teda možností je viacej ale na to je tu špecifická stratégia, ktorú zastrešuje komisár pre dopravu, ak sa nemýlim. Myslím, že som povedala všetko, ale sme e, vám ďalej k dispozícii aj moji experti, ak by ste ešte mali nejaké otázky. Ďakujem pekne všetkým prítomným za veľmi plodnú diskusiu. Mm, máme ďalší dôležitý bod na programe, Čakáme ešte na niektorých e, účastníkov, takže preruším schôdzu na 10 až 15 minút, potom pôjde o, 10, o bod 10. Výmena názorov z VHO, EFSA a Európskou komisiou o glyfosátoch. honorable colleague said just... Vážení kolegovia, ale vám chcem povedať, že e, ľudia z IARC už sú v priestoroch Európskeho parlamentu, ale ešte stále musia prejsť kontrolami, keďže sú sprísnené. Možno to bude ešte tak 5 minút trvať. Majú vystúpiť ako prví, takže by sme na nich počkali ešte tých 5 minút. Dear colleagues, it is... Vážení kolegovia, budeme teda pokračovať. Máme nový bod na programe, bod 10, výmena názorov z VHO, EFSA a Európskou komisiou o glyfosátoch. Ako viete, máme tu predsedu Jarku, predsedu potom aj e, VHO sa podielali na štúdii, o ktorej teraz budeme hovoriť, ale teraz dostane slovo pán Christopher Wild a pán Guiton, prvý za IARC a druhý je zodpovedný za glyfosát a potom budeme pokračovať s riaditeľom a expertami FC a potom sa môžu vyjadriť aj eh, jednotliví poslanci poslankyne tohto výboru, pán White. V prvom rade eh, chcem všetkých pozdraviť a poďakovať sa za pozvanie. Vieme, že času máme málo na túto prezentáciu, takže Pani Gay Gajton vás prevedie vyhodnotením našej agentúry v prípade glyfosátu. Nech sa páči. <clears throat> Vítam všetkých prítomných, je mi cťou tu byť medzi vami. Dúfam, že ma všetci počujete. V nadchádzajúcich 10-15 minútach vám chcem vysvetliť nielen ako program Monogram uskutočňuje hodnotenie, ale aj e, niečo povedať o výsledkoch v prípade glyfosátu. Aj keď sa mi nejak zasekla prezentácia, what, what I'll do... Takže najskôr informácie o programe Monographs a klasifikácia, potom budeme hovoriť o našej, našmo, našom vyhodnotení glyfosátu. Pred 50 rokmi vznikol IARC a potom um, prišla myšlienka vytvoriť štandardizovaný systém klasifikácie jednotlivých látok. Pán Tomates to e, začal, vidíte jeho obraz a išlo to hodnotiť dôkazy pri rôznych e, vedeckých témach a my pokračujeme v tejto myšlienke. Za uplynulých 40 rokov sme vyhodnotili viac ako 980 látok Ide o e, dôkazy nielen pri vystavení, ale aj pri spôsobovaní rakoviny. Väčšina látok nie je karcinogénnych a niektoré sa nedajú zaradiť do kategórie 3. E, väčšinou sú v skupine 1, 2, 2A alebo 2B. Monografy ktoré sú potom vo forme týchto e, oranžových letáčikov, tie sú potom využívané medzinárodne pri e, príjmaní opatrení, ak niečo je karcinogénne. Keď sú dôkazy karcinogénnosti, ako sa z toho stane takáto oranžová príručka, vidíte príklad na ďalšej stránke, ide o preambulu Je to stručný dokument s 25 stranami, sú tam procedurálne e, usmernenia, kto robí vyhodnotenie, ako sa vysporiadávame s konfliktom záujmov, ako sa zapájajú jednotliví aktéry a taktiež vedecké dôkazy pre vyhodnocovanie e, dopadov. A ďalšia strana ukazuje čo je napríklad v obsahu. Sú to dve všeobecné typy informácií a môžete si to prečítať aj na webovej stránke, ak vás to zaujme. Tak či tak ja budem pokračovať a chcem teraz dôrazniť niektoré aspekty nášho procesu, ktoré sú popísané. E, v tejto preambule JARK má veľmi privilegovanú pozíciu, pretože má kontakt na špičkových eh, výskumníkov a my sme naozaj mohli ako prvý použiť eh, istú metodiku, aj terminológiu, aj isté vedecké inovácie pri identifikácii dôkazov. Je to eh, súčasťou programu Monograf IRQ. Používajú to aj rady, pardon, vlády a systémy vyhodnocovania rizik po celom svete. Ďalšia strana. Kto uskutočňuje hodnotenia? Nezávislí vedci, svetoví experti, ktorých vyberáme na základe ich e, expertízy, ale taktiež preto, že nemajú nejaký konflikt záujmov pri glyfosáte, ako aj pri e, iných zložkách, sú vedci, ktorí možno, že e, sú e, kompetentní, ale predsa len majú konflikty s záujmov a my ich niekedy môžeme prizvať ako záujmov expertov alebo pozorovateľov možno z akademickej obce alebo nejakej lobistickej skupiny spolu so sekretariatom IARKu sa zasadzujeme za to, aby všetky hodnotenia boli vyhovujúce. Zverejňujeme dva mesiace pred zasadnutím e, eventuálny konflikt záujmov. Ďalšia stránka, tu chcem iba povedať niečo o zachovávaní transparentnosti pred, počas a po hodnotení. Je to taktiež zverejnené, je to prístupné na našej webovej stránke. E, Oznamíme tému a harmonogram zhruba rok predtým. E, účastníci a dátumy stretnutí sú zverejnené dva mesiace pred a potom výsledky zverejňujeme čo najskôr. Je to verejný proces otvorený vedeckým pozorovateľom a potom e, je to e, stiahnutelné zadarmo online, alebo si môžete vyžiadať aj vytlačenú e, podobu a taktiež možnosť pre partnerov si to všetko stiahnuť a vyhodnotiť faktory, ktoré sme zohľadnili. aké údaje zahrňame. My sme ako prvý začali so systematickou revíziou. Je to technický výraz, možno, že ste sa s ním už stretli. Je viacero výborov, napríklad aj na pôde OSN, ktoré odporúčajú takýto prístup, pretože je transparentný a dá sa opakovať a zohľadňujú sa všetky verejne dostupné štúdie a presne to robí, robíme máme takúto štruktúru, hierarchickú štruktúru hodnotenia. Vedci to vypracovali pre vedcov. A v tomto procese dochádza k eh, vyhodnoteniu pozitívne, negatívne, slabé, silné stránky a máme e, tzv. hranaté zatvorky. Pracovná skupina používa e, tieto poznámky a e, odkazuje na relevantné aspekty hodno, hodnotenia tiež vyhodnocujú silu mechanistických informácií a dávajú celkové hodnotenie. Teraz sa pozrieme na to, ako to celé zapadá z časového hľadiska. Takže najprv, počkajte momentiček, to v oranžovej je ten program a úloha sekretariátu, oznámenie programu, schôdze. Potom máme pracovnú skupinu členov a tí začnú asi 8 mesiacov pred zasadnutím robiť to vyhodnotenie, ktoré som opisovala. A sú tam tie hranaté zátvorky, peer review. A potom máme zasadnutie, Ehm, zoznam účastníkov, samozrejme vrátanie iných kategórií vedcov, o ktorých som hovorila, takže to najskôr zverejníme a potom e, to veľké podujatie, stretnutie osobne. E, je to taká tradičná forma spolupráce, ale funguje to, deje sa to e, v Lione a ide teda o diskusiu medzi vecami a prijatie záverov a teda sfinalizovanie. Potom zverejnenie v Lancet Oncology a potom v prípade glyfosátu sme to zdieľali s inými agentúrami a potom máme e, monografiu, zverejnenie monografie e, bolo v júli 2015. Čiže, aby som to uzavrela, naozaj ten rok bol mimoriadne nabitý. Pozrime sa teraz pokiaľ ide o glyfosát samotný. Pozrime sa na obsah e, tej monografie, úvod, preambula za každým, e, potom všeobecné poznámky a potom, ako som spomínala, tá e, kritická revízia 4 druhy podkladov. Ja by som sa zamerala na podklady v dvojke, trojke a štvorke, teda ľudia, zvieratá a mechanistické a iné relevantné údaje. A potom Body 5 a 6, e, vyhodnotenie, to je posledná časť e, monografie a potom ešte aj referencie, ktoré som spomínala. Čiže ako funguje tento vyhodnocovací proces? Má také dva kroky, tri kritické uh, e, línie uh, podkladov alebo teda dôkazov, uh, samozrejme uh, terminológia, vrátime sa prosím prechádzajúcej uh, presvitke, e, rakovina u ľudí a experimentálnych zvierat. E, tam hovoríme, či e, je teda postačujúca, podklady sú postačujúce, o čom vypovedajú. Toto sú prvky, ktoré my konštatujeme, a nielen my, ale aj iné inštitúcie a vlády po celom svete čiže e, slabé, stredné alebo e, silné rizika a či e, takýto mechanizmus funguje aj pre ľudí. Takže to, to je také linie, ktoré vyhodnocujeme samostatne a potom z toho vyplýva celkové vyhodnotenie. To ste skupiny, to som spomínala v úvode. Takže teraz sa pozrieme na tie dôkazy, podklady, pokiaľ ide o glyfosát a teda čo priniesol náš systematický prístup. E, a kľúčové epidemiologické štúdie v prípade glyfosátu, napríklad lymfom non Hočkín, e, tri e, regióny sveta, USA, Kanada a Švédsko. A v týchto štúdiách boli e, pozitívne prepojenia, ktoré teda boli konštatované a potom je tu ešte veľká štúdia z USA, ktorá mm, neprišla s ďalšou, s ďalšou podporou tejto, tejto, tejto tézy. Čiže celkový záver, obmedzené dôkazy o karcinogenite v prípade ľudí. Hoci nedokážeme úplne vylúčiť. A teraz čistý glyfosát a štúdie, ktoré sme robili, V dvoch z týchto štúdiách, pokiaľ ide o kukuricu, e, došlo k e, stanoveniu pozitívnej asociácie e, s rakovinou, s nádormi. Vidíte tam P hodnoty, ktoré sú relatívne nízke, čiže relatívne malá pravdepodobnosť. A keď sa pozriete na celkový záver, postačujúce dôkazy, pokiaľ ide o karcinogenitu u experimentálnych zvierat, čiže naozaj e, závažné e, prepojenie. A na záver mechanistické a iné e, úvahy. Máme tam stovky štúdií, ktoré prebehli. Pracovná skupina ich zaradila do desiatich takých kategórií. Kľúčové charakteristiky karcinogénov, a e, záver teda je e, taký, že v dvoch prípadoch boli e, silné tie indicie, je to genotoxicita a potom oxidatívny stres. Pokiaľ ide o ľudí, tak toto, do tejto ku konštatovaniu, že tieto mechanizmy fungujú, môžu fungovať aj v prípade ľudí. Uh, a teraz e, stručne, e, ako skupina 2A dospela ku, e, ako sme dospeli k hodnoteniu v skupine 2A. Takže máme obmedzené dôkazy, pokiaľ ide o ľudí. V prípade zvierat je to, postu, to postač, sú to postačujúce dôkazy a potom silné mechanistické dôkazy, ktoré som práve popísala. A rovnakú, rovnaké hodnotenie by sa bolo dosiahlo um, vychádzajúc zo všetkých tých eh, troch, troch kategórií. Ja viem, že dnes sa venujeme eh, konkrétnej eh, téme, ale máme tu aj ďalšie, ktoré sa skúmali 2B, tam spadajú 2 a ďalšie 2 do 2A. Dúfam, som teda dostatočne opísala, že náš systém je nezávislý, transparentný, systematická revízia, systematické posudzovanie. Ďakujem pekne za pozornosť. Thank you very much. And now we... Ďakujem pekne. A teraz rovno dostáva e, slovo odborník z EFSA. Takže nech sa páči, môžete prezentovať pozíciu EFSA. Ďakujeme pekne, pán predseda. Dobré ráno. Poslankyne, poslanci aj za nás. Vždy sa tešíme, keď môžeme prísť eh, prezentovať prácu ESA do parlamentu a diskutovať s vami o vedeckej práci ESA. Ešte než dám slovo kolegovi, eh, ktorý bude hovoriť konkrétne o téme, ja by som chcel v prípade ja by som chcela opísať teda e, taký širší rámec. Vidíte, že v prípade pesticidov, pesticídov uplatňujeme e, postup v troch krokov e, v troch krokoch, predtým, než sa môže dostať v členskom štáte konkrétny produkt na trh. A teraz sme v závere toho kroku 1. Teda blížime sa k procesu peer review na úrovni EFSA s odborníkmi zo všetkých členských štátov. Čiže máme sieť asi 600 odborníkov, s ktorou pracujeme, čiže naozaj e, sú tam špičkoví odborníci všetkých, všetkých členských štátov. Potom záverečné e, závery EFSI a potom Európska komisia na tomto základe schváli alebo neschváli e, túto aktívnu látku. A potom v treťom kroku prebehne v členských štátoch posúdenie vplyvov týchto produktov, ktoré sa potom využívajú v polnospodárstve alebo inde. A ešte zopakujem, my sme teraz v závere fázy 1. Tu vidíte komplexné vyhodnotenie v rozmedzi troch rokov, spustili sme v roku 2012 v členských e, štátoch, konkrétne v Nemecku, e, sa vypracovala to hodnotenie, oni to teda mali na starosti a potom bolo peer review e, vo všetkých členských štátoch. Asi 100 odborníkov bolo priamo zapojených do tohto peer review. A samozrejme, že za nimi stoja ich príslušné inštitúty, ktoré boli na tieto účely menované. Prizvali sme aj IARC, JMPR a USEPA ako pozorovateľov. Čiže naozaj komplexné, moderné vyhodnotenie. Vyhodnotenie, ktoré je transparentné, lebo prebehlo verejné pripomienkovanie o tej vyhodnovacej správe z dielne Nemecka a samozrejme, že sme správu z verejného pripomienkovania zverejnili a nielen závery a všetky uh, tie uh, podkladové dokumenty na našej stránke nájdete asi 6000 stránok týchto dokumentov. Každá jedna poznámka, ktorá uh, odznela. Eh, je tam zakomponovaná všetky štúdie, ktoré sa využili a ich vyhodnotenie a vrátanie eh, tých, ktoré pochádzajú od podnikov z priemyslu. Tie informácie sa dajú porovnať eh, s mm, vedeckou literatúrou. Naozaj tie informácie tam je obrovské množstvo a vyzývame všetkých zúčastnených, aby sa na to pozreli je to teda verejne dostupné a dá sa to využiť e, napríklad VHO, e, príslušná, príslušné oddelenie nás požiadalo, aby sme im tie dokumenty e, postupili a to aj urobíme. Takže toľko na úvod a teraz odozdávam slovo, slovo Chosemu, aby vás, vás oboznámil so závermi. Čiže aby som pristúpil ku eh, konkrétnym údajom, prebehlo plné eh, vyhodnotenie toxikologických a ekotoxikologických údajov, nielen karcinogénnosť, ale celý eh, profil vychádzajúce z množstva informácií. Pokiaľ ide o toxicitu, tak sme vyhodnotili viac než 150 e, nových štúdií a vychádzajúc e, z ich e, vyhodnotenia, lebo v minulosti sa tieto štúdie nezohľadňovali, navrhujeme nové referenčné hodnoty toxikológie, vrátane kľúčových referenčných hodnôt, ktoré sa budú využívať pri vyhodnocovaní vystavenia v revízii maximálnych reziduálnych eh, hodnôt. Toto plánuje EFSA v roku 2016. Dôležité je spomenúť to, že je to poprvýkrát, čo sú tam takéto kľúčové referenčné hodnoty eh, stanovené eh, vzhľadom na vyhodnotenie, ktoré sa plánuje. Pokiaľ ide o karcinogénnosť, ako povedali predrečníci, teda, že chcú informovať iné agentúry, Máme tam tú monografiu a my sme teraz si celé vyhodnotenie plne e, preštudovali. E, tiež sme sa zaoberali tou správou z Nemecka, z úzkou v úzkej spolupráci s členskými e, štátmi, vychádzajúce z kritérií v rámci nariadenia CLP. Um, pokiaľ ide o vyhodnocovanie chemikálií, čiže na tomto základe sme vykonali naše hodnotenie. Je potrebné spomenúť, že nariadenie CLP e, vychádza z globálneho harmonizovaného systému e, v rámci e, programov OSN, hlavne pokiaľ ide o klasifikáciu chemikálií. IARC má inú klasifikačnú štruktúru, nevyužíva ten systém OSN. Pre nás boli pri vyhodnocovaní karcinogenosti dva prvky. Poprvé, zabezpečiť pokrytie e, všetkých vedeckých dôkazov, ktoré k dispozícii máme a ktoré sú relevantné. E, vzhľadom na monografiu AJARK, e, sa nám dostupnili, sa nám dostupnili nové podklady a teda všetky nové, nové štúdie sme boli takmer schopní zohľadniť. Potom plné vedecké vyhodnotenie. Ja tie kritériá e, nebudem e, konkrétne spomínať. Lebo máme podobné postupy ako IARC. Veda vždy vychádza z dôkazov a toto je vec, ktorou sa riadíme za každým Karcinogén sme vyhodnocovali e, osobitne 30 odborníkov členských štátov z ESA a z Európskej agentúry pre chemikálie, e, ktorá nariadenie CLP implementuje, alebo teda dohliada na to. A s cieľom transparentnosti sme prizvali aj VHO IARC, ako aj GRPI a USCPA, aby sa teda k nám pridali ako, ako pozorovatelia. Pokiaľ ide o vyhodnotenie e, údajov týkajúcich sa e, epidemiologickej oblasti a e, ľudí, tam máme podobné závery, ako k ním dostal aj Jark vo svojej monografii. Pokiaľ ide o kritéria v rámci CLP, záver je taký, že je v prípade ľudí karcinogennosť podložená len obmedzenie Takže toto je záver, ktorému sme dospeli. Pokiaľ ide o zvieratá, tak tam sú tie dôkazy oveľa širšie. 13 kľúčových štúdií, pokiaľ ide o cicavce a 5 dlhodobých štúdií, pokiaľ ide o karcinogénnosť, ktoré neboli súčasťou e, monografie IARC. Celé sme to preverili v členských štátoch a na úrovni EFSA a Pridali sme naše závary, vychádzajú z nariadenia CLP, e, z usmernení e, našej agentúry pre chemikálie. Pokiaľ ide o toxicitu, toto je podobné ako mechanický prístup IARC. Glyfosát e, zrejme nie je genotoxický. Ako sme k tomuto dospeli? Už väčšina tých štúdií 13 hovorí o negatívnych efektoch, že žiadne efekty na genotoxicitu o máme 3, eh, štúdie, ktoré eh, indikujú eh, nejakú genotoxicitu. A my sme sa pozreli na tieto štúdie osobitne a naše závery sú také, že toto súvisí s cytotoxicitou a nesúvisí to úplne priamo s genotoxickým potenciálom glyfosátu, čiže nie je to relevantné pre klasifikáciu a posúdenie genotoxicity. E, ďalšia e, dôležitá vec, e, to je to, že tu štúdie týkajúce sa genotoxicity nie v prípade glyfosátu, ale v prípade zmiešaných produktov a tam sa vykazujú pozitívne efekty tu štúdie napríklad sú aj v eh, monografii AIRC, kde eh, aktívna látka eh, mala negatívny vplyv a pozitívny mali jej zlúčeniny. Čiže Čítané počeknuté odporúčame členským štátom, aby preverovali genotoxicitu zlúčením, ktoré sa objavujú na eh, ich trhoch. Takže toto odporúčame členským štátom. Pokiaľ ide o karcinogennosť, ešte sa prosím vráťme k predchádzajúcej obrazovke, karcinogennosť, tam máme nejaké štúdie, 6 ďalších, ktoré Ajarko neposudzoval a niektoré si štúdii sú pozitívne alebo negatívne, e, vychádzajú do štatistickej metodiky, ktorú pri vyhodnocovaní použili EFSA. Preferujem metodiku vychádzajúcu odporúčaní o z OECD, takže pre nás je kľúčovým prvkom biologické zastúpenie, biologická relevantnosť týchto štúdií, pretože ide o karcinogennosť u ľudí a sú tu vedecké kritériá, ktoré musíme zohľadniť, aby sme zistili, či uh, určité eh, prvky sú relevantné alebo nie sú. Videli sme uh, teda e, vyjadrenia v prípade, v prípade vysokého vystavenia. Toto teraz sme považovali za e, nerelevantné, pokiaľ ide o karcinogennosť u ľudí. Všetky tie štúdie sme zlúčili a vychádzajúc z ich kumulovaného vyhodnotenia a z kritérií CLP sme dostali k záveru, že glyfosát e, pravdepodobne e, nie je karcinogénny a teda nesplňa kritéria CLP. 27 členských štátov podporuje EFSU v takomto vyhodnotení. Švedsko má menšinové stanovisko, pokiaľ ide o ľudské dôkazy, oni by navrhovali, aby to bolo v rámci CLP v kategórii 2 toxikologické referenčné hodnoty, ktoré navrhujeme v záveroch EFSA, tie nesúvisia s karcinogénicitou, lebo ostatné toxikologické efekty sa konštatovali pri nižších dávkach, čiže celkové stanovisko EFSA sa nemení napriek teda tomu minoritnému stanovisku, ktoré som spomínal. A teraz e, záver. Urobili sme teda komplexné vedecké e, vyhodnotenie, využili sme e, podklady extenzívnejšie než IARC. Chceli sme, aby systém EU naozaj bol podložený všetkými dostupnými vedeckými informáciami. Vychádzali sme teda z nariadenia CLP 1107 z roku 2009 na tieto informácie využije Európska komisia, v ďalšom procese využijú to aj členské štáty pri vyhodnocovaní e, mm, zlúčanín alebo teda e, e, výrobkov. Ešte raz opakujem, naša štúdia uplatňuje kritériá CLP, má širšie podklady ako IARC. Nemyslíme si, že by glyfosát bol karcinogénou látkou podľa uplatňovaných kritérií Spomínal som, že 27 členských štátov súhlasí s týmto prístupom, že je tam menšinové stanovisko. Mm, Odkaz na kategóriu 2 a nie sú žiadne členské štáty, ktoré by podporovali klasifikáciu ako pravdepodobne karcinogénnej eh, látky, eh, čo by bola kategória 1 eh, podľa nariadenia CLP. Boli sme transparentní, vykazovali sme viac než 6000 strán, obsahujú zverejnené podklady Každá jedna štúdia, ktorú sme využili, a všetko tam je obsiahnuté, taktiež všetky pripomienky v rámci pripomienkovacieho konania a naše reakcie na ne. Čiže e, sme informovali o našich záveroch e, vedeckú obec aj e, širokú verejnosť. Ďakujem pekne, pán Pať, za to, že sa mala možnosť túto vyhodnotenie e, vo výbore odprezentovať a ak máte nejaké otázky, radi na ne odpovieme. Ďakujem. Thank you very much. Now we can start the debate uh, with... Uh, Takže teraz môžeme začať uh, s diskusiou. Prvý je pán Peter Leza EPP. Máte minútu a pol. Ďakujem veľmi pekne. Nerátal som s tým, že budem prvý, som veľmi vďačný za tieto dve prezentácie IAIC a EFSA. Myslím, že je, obidve, obidve, obidve prezentácie boli pre nás veľmi užitočné a je to v tom zmysle, že e, to hodnotenie sa robilo veľmi zrozumiteľným a nezávislým spôsobom pre nás je dôležité a zaujímavé, aby sme v tom videli tie rozdiely, pretože jeden e, nadpis uvádza, že glyfosát je pravdepodobne karcinogény pre ľudí a druhá štúdia uvádza, že je nepravdepodobné, aby, si to, aby to u ľudí spôsobilo rakovinu. Ja som počúval pozorne, čo povedala EFSA, že bolo zaznamenané že glyfosát e, sú tu určité aspekty, ktoré ešte musia byť preskúmané. Môj názor je taký, že by bolo lepšie nerozhodovať o tom predtým, než tieto dodatočné objasnenia, tieto dodatočné posudky budú vypracované, pretože jedno je čistý glyfosát a druhá vec sú vlastne tie formulácie konkrétne. Myslím, že je rovnako dôležité, aby e, sme sa venovali aj vystaveniu e, glyfosatu a nie len použitiu. Ďakujem pekne, ďakujem. Ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Myslím, že to je veľmi zaujímavá téma, ktorou sa teraz zaoberáme. Glyfosat. Umožnili sme predlženie, aby bolo viac času na to, aby sa ukončila štúdia. Dnes tu máme EFSU a moja prvá otázka je na Irak. E, pýtam sa, či v rámci vašej štúdie bol glyfosát porovnávaný s inými komponentami a látkami. Či boli skúmané rôzne komponenty látky, látok. A potom ešte otázka na EFSA prečo v štúdii EFSA nevidíme nič o koncových výrobkoch a o glyfosáte. Veľmi ma zarazilo, že o tomto sa v štúdii vôbec nehovorí. Možno by ste na to mohli ešte raz zareagovať, ako je to možné, že tieto body neboli predmetom skúmania. Ďakujem. Ďakujem, pána, pán, pani Sadenkamp. Ďakujem, pán predseda. Spôsob, ako vznikol tento nový postoj glikosatu, to je škandalozné a nepotrebné. Glikosat sa stal symbolom pre všetko, čo sa v Európskej únii nedarí. Stanovisko o glyfosate sa v podstate opiera o všetky možné štúdie. Je to oveľa viac štúdí ako Irak, ale sú tu viaceré zdroje, ktoré neboli zverejnené alebo boli vypracované na žiadosť e, priemyselného sektora. Tieto správy uvádzajú škandály. Nemeckí kolegovia videli, ako princíp nezávislosti bol pošlapaný. Takže uvádza sa, že glyfosát je pravdepodobne karcinogény, ale toto nebolo v štúdii zohľadnené. Potom je tu list 96 renomovaných e, vedcov z celého sveta, ktorí uvádzajú, že správa EFSO je zavádzajúca, vedecky nepodložená a nie je pokrytá súčasným stavom informácií. Aby som sa k tomu chcel pripojiť, glyfosát by, mal, by nemal byť opätovne po, povolený, ak by to komisia urobila, moja politická skupina urobí všetko preto, aby sa tomu zabránilo, ako aj teda v spolupráci s inými politickými skupinami vo výbore. Komisia. Ak nevidíte dôvod zakázať glyfosát, tak e, to nie je dôvod ho povoliť. Pani Gerling. Julie. Ja som myslela, že som na konci ako rečním. Ja by som chcela položiť otázku, ak môžem. Týka sa to toho istého listu. Alebo niektorých informácií v tom liste. Zdá sa, že je tu spor medzi BFA a IRRAC z hľadiska údajov, ktoré boli použité. Členovia, ktorí sa podpísali pod tento list, navrhujem, aby v hodnotení EFSO, že tam je obrovský, obrovské množstvo dôkazov, ktoré nebolo zverejnené a nebolo transparentné. A preto je tu rozdiel v tých finálnych záveroch pokiaľ ide o karcinogénnosť glyfosátu. Takže by som položila otázku alebo žiadosť na EFSA, či je to tak, či v tom hodnotení zahrnuli aj údaje, ktoré nie sú dostupné pre nikoho iného a či tieto údaje boli k dispozícii aj IRAC, tak ako naznačujú niektorí vedci. Ďakujem. Má si count. pardon, pani Rivasi. Ďakujem pekne, pán predseda. Mám viacero otázko, otázok na viacerých. Najskôr sa obratím na komisiu. Je pravda, že komisia v prípade glyfozátu chcela dokázať príčinnosť firm causality a nie sufficient evidence pri používaní glyfozátu, teda medzi používaním a vznikom rakoviny. Druhá otázka určená EFSE, naznačila to aj pani Girling. Počujeme že BFR využíval referenčné štúdie o genotoxicite glyfosátu, ale tieto štúdie nie sú zverejnené. Potom počujeme, že tie e, tretina e, expertov je zamestnaných e, BFR. A ešte tretí škandál, ten je podľa mňa najvážnejší, a síce, že glyfozát je aktívnou látkou, a nie je veľmi karcinogénny, ale keď sa používa vo forme Roundup, tak prídavné látky, napríklad e, e spálená ropa, spôsobuje to, že ten Roundup je veľmi toxický. Ja sa preto pýtam FC, či je pravda, že Monsanto e, firma, ktorá e, uskutočňuje štúdie, neuvádza zoznam tých prídavných aktívnych látok. EFSA, keď e, hodnotí, tak používa iba glyfozát a nie Roundup, kde sú všetky práve tie veľmi toxické prídavné látky. Ak je to tak, tak je to skutočný škandál. My sme boli na Parme, v FC, varovali sme ich pretože sme im povedali, že IARC robí hodnotenie a vy budete e, pretriasavaní na výbore NV, ale napriek tomu EFSA opäť e, uskutočnil hodnotenie, ktoré nezohľadňuje všetko, ako napríklad veľmi toxický Roundup. A 96 expertov žiada účty od FC a pýtajú sa, prečo je také, taký veľký rozdiel medzi hodnotením IR e a FC. Neslúži vám to kucti, teda minimálne nie expertom FC. Teraz pán Pedičiny. Grazie, prezidente. Io, uh, Ďakujem, pán predseda. Aj ja ako ostatní sledujem túto diskusiu veľmi pozorne, ale teraz sa pokúsim vcítiť do občanov. Na jednej strane tu máme JAK, ktorý skúma, teda je to orgán VHO, ktorý skúma e, karcinogennosť a potom tu máme Nemecký inštitút IRAC, teda sú tu štúdie o predávaných výrobkoch, kde sa uvádza, že pravdepodobne je to karcinogénne pre človeka. A v druhom prípade sa skúmala len účinná látka a tu bolo povedané, že je nepravdepodobné, že to je karcinogénne. V prvom prípade je to tak, že výsledky boli kritizované v dôsledku e, štatistickej interpretácie, predovšetkým pokiaľ ide o e, použitie pokusoch na zvieratách. To je metóda, ktorá sa využíva celosvetovo a otázka je, prečo sa to v tomto prípade zrazu spochybňuje a potom v druhom prípade je to tak, že nemecké inštitúty a EFSA v podstate tie údaje nesprístupnili, pretože chcú chrániť priemysel. Nemecko ehm, poskytlo vedecký komentár to sú ľudia z EFSA a Bayer. Je to pravda? Dobre, uzavriem to tak, že EFSA uplatnila metódu, kde sa hovorí, že štatisticky, šta, zo štatistického hľadiska tie údaje tých ostatných e, inštitúcií nie sú podložené, ale ako je to potom s princípom prevencie? Ten už vôbec neplatí? Ďakujem, pán Periciny. Uh, e, takže pani Juso. Muchas gracias, señor presidente. Yo escuchaba atentamente la... Ďakujem, pán predseda. Ja som dobre počúvala diskusiu, ako aj obe prezentácie. Čo sa týka vedeckej práce, je veľmi dôležité, aký východiskový materiál sa uplatnil a využil a ak, aké metódy a aké pracovné postupy boli aplikované. A zdá sa, že tieto nie sú e, v súlade, preto nie je prekvapivé, že sú rozličné výsledky, pretože EFSA skúmala, vý, skúmala i úsk, e, výskumnú účinnú látku a e, potom Irak skúmal celé zloženie, čiže tu je potrebné sa dohodnúť na spoločnom menovateľovi, pretože glyfosát tu je v podstate 30 výrobkov s tým spojených a ja si viem predstaviť, že každý tento výrobok pracuje s rozličnými e, doplnkovými látkami a toto treba vyjasniť, než bude môcť zaujať definitív, možné zaujať definitívne stanovisko. Potom k práci spoločného výboru pre pesticídy. Zdá sa, že je to tak, že tu e, sa dospelo k tým istým výsledkom, ako dospela EFSA. My nie sme odborníci na túto tému a sme dosť zmetení vzhľadom na tieto rozdielne výsledky a požadujeme, aby v tom bolo jasno. Chceli by sme, aby štúdie postupovali podľa rovnakého princípu s tými istými východiskovými materiálmi a aby uplatňovali tie isté postupy analýzy, pretože tu e, vidíme príliš veľa výsledkov, potom sú tu e, rozličné odporúčania pre glyfosát a potom chcem e, ešte jednu vec, keby ste sa vyjadrili k eh, tej charte, o ktorej sa hovorilo. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Chcem len len povedať, že ten hravný rozdiel je v tom, že nie, že by IARC nepracoval len s účinnou látkou, oni skúmali účinnú látku aj formuláciu, ak som dobre čítal všetky tie materiály, ale myslím, že hlavný rozdiel spočíval v tom, že IARC nepoužíval štúdie, ktoré boli financované priemyslom. Myslím, že v tomto je ten hlavný rozdiel, ale na to sa nechcem opýtať. Ja sa chcem opýtať na niečo zásadnejšie. Prečo je autorizácia navrhovaná na 15 rokov? To je tá najdlhšia možná e, lehota. Nechápem situáciu, kedy e, máme neistotu, máme obavy, potrebujeme spracovávať ďalšie informácie a v takom prípade komisia hovorí o tom, že bude túto látku autorizovať na úplne najmo- najdlhší možný čas, aký je k dispozícii. To nechápem a pokladám to za úplne nepriateľné Prečo komisia nenavrhuje revíziu, ako náhle budú k dispozícii kritéria pre endokrinné disruptory, keď je úplne jasné, že pravdepodobne jeden z mode of action glyfosatu je práve na endokrinný systém. Veľmi by ma zaujímalo, či EFSA na základe mandátu, ktorý dala komisia, e, zobrala do úvahy napríklad práce, ktoré hovoria dosť veľa o tom, že glyfosát má supresívny efekt na enzymy. To je veľmi nebezpečná záležitosť, ktorá môže v dôsledku viesť k väčšine civilizačných chorôb, eh, s ktorými sa stretávame vrátane rakoviny. Vôbec nechápem, prečo, týchto štúdií, prečo v týchto štúdiách nie je spomenutá eh, veľká štúdia, ktorá sa vykonávala v Spojených štátoch a ktorá poukazuje na to, že tie problémy tu sú. A pretože predseda mi hrozí kladívkom, tak poviem už len jednu vec. Pre nás, ako pre europoslancov, táto situácia je maximálne nepríjemná. Veda nie je schopná dospieť ku konsenzu a my budeme musieť jasno a tvrdo uplatniť princíp predbežnej opatrnosti. Ďakujem. Pán Ek. Ďakujem, pán predseda. Existujú vedecké štúdie, ktoré uvádzajú, že pesticíd glyfosát mm, má rizika pre zdravie, obsahuje zdra- rizika pre zdravie ľudí a zvierat a je karcinogénny. Ale v každom prípade sa to úplne nevylučuje. Toto sú uh, údaje, ktoré, uh, poskyt, ktoré spôsobujú reálne a opodstatnené Eh, pochybnosti a preto by mal byť uplatnený princíp prevencie glyfosát a všetky eh, výrobky, ktoré obsahujú túto látku, by mali byť okamžite stiahnuté z trhu. Bola by hamba, keby niektoré politické skupiny eh, nesplňali svoju zodpovednosť voči ľuďom, zvieratám a životnému prostrediu. Teraz hovorí predseda, že je problém s tlmočením do angličtiny, dobre? Ešte raz, nech sa páči. Od začiatku? Pokračujte. Nie. Pokračujte. Bol by škandál, keby e, väčšina výboru Envy uh, uh, zablokovala návrh uh, stiahnuť glukosát z trhu. Bolo by neakceptovateľné, keby ekonomické dôvody pre týchto kolegov mali prednosť namiesto toho, aby sa preventívne zamerali na ochranu e, ľudí, zvierat a životného prostredia. Čiže apelujem na vašu zodpovednosť. Neprispievajte k tomu, aby sa e, so zdravím občanov e, Európskej únie, Európy zameriavalo, zaoberalo ľahko vážne, pristupovalo ľahko vážne, pretože inak by sme vlastne len spolupracovali s koncernami. Pán Ikaut. Ja, ehm, es ist wie gesagt worden, aber muss ich nochmal die Bedeutung... Už to bolo povedané, ale ešte raz poviem niečo ku glikosatu. Na 40% plochy sa glikosát e, e, používa. Čiže v podstate nemožno povedať, že by sa tam s tým málo dochádzalo do styku a používa sa to preto, lebo je to lacné. To treba povedať, existujú alternatívy, ale čo ma prekvapilo v stanovisku EFSA je, že sa zvýšil e, denný e, limit, e, čiže ešte sa v podstate umožňuje viac, ako je teraz možné, pokiaľ ide o glikosát. a nie je tu kritické posúdenie situáciu, teda uh, nasadenie glikosátu krátko pred žatvou. Aj mňa by zaujímalo, ako, aký máte názor na list uh, uh, týchto 69 vedcov. To nie je nejaká nezávažná výčitka, to je veľmi e, dôležitá výčitka. K tomu musíte zaujať stanovisko, pretože jednoducho ide o to, že tu ide o hodnovernosť, vieryhodnosť našej ekologickej politiky a nakoľko túto politiku e, berieme vážne, pokiaľ ide o ochranu občanov. Ak existuje riziko, nemôžeme povedať, dobre sú tu rôzne výsledky, ale treba aplikovať princíp prevencie. Preto nechápem, že EFSA, hoci sme jej poskytli pol roka času, prevzala posúdenie nemeckého BFR, e, ktoré bolo vystavené kritike a nedalo si námahu ešte raz to podrobnejšie preskúmať a zapracovať aj stanovisko AJAK do vlastného posúdenia. Je to vec členských štátov, ale Ide o to, že nemožno jednotlivo posudzovať e, účinnú látku, posúvať to na členské štáty a povedať, že vy to musíte hodnotiť, keď e, sa to kombinuje s inými látkami. Takéto jednoduché to nemôže byť pre EFSA, pretože toto je dosť zásadné kritérium ohľadom toho, ako sa vlastne to kritérium má posudzovať, teda má využívať. Takže obmedzenia, princíp, prevencia a malo by to byť stiahnuté z trhu. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Dornano. Ďakujem pekne, pán predseda. Jark si myslí, že glyfozát a derivované výrobky e, s prídavnými látkami sú pravdepodobne karcinogéne a sú možno genotoxické. Je to teda dostatočný základ na to, aby takéto výrobky s glyfosátom a prídavnými látkami boli považované ako hrozba pre zdravie. Podľa mňa potom EFSA navrhuje opäť zadefinovať toxicitu glyfosátu a opiera sa o to, že štúdie na zvieratách nedokázali príčinnosť medzi vystavením glyfosátu a vývojom rakoviny u ľudí. E, to je trošku nedostatočná argumentácia podľa mňa. My nemusíme čakať na dôkazy formálnej toxicity vo všetkých prípadoch, tak aby sme, na to, aby sme konali preventívne. Ak by sme sa pridržali názoru FC, tak e, by som si možno, mohla myslieť, že nič nehrozí pre ľudské zdravie, ale čo so životným prostredím, pôdou. E, komisia by mohla, si mohla vyžiadať naozaj čo naj, najširšiu štúdiu na túto tému. Ďakujem a teraz pani Grosted. Ďakujem, pán predsedajúci. Sme dosť zarazení týmto veľkým rozdielom medzi názormi FC a IRQ. Štúdie neboli uskutočnené rovnako. Jedna sa týka samotnej chemickej látky a v druhom prípade sa zohľadnili aj prídavné látky ja veľmi rozmýšľam nad úlohou FC, pretože EFSA má e, zohrávať akúsi poradnú úlohu vo vzťahu s komisiou, ale ak v konečnom dôsledku názory FC sú spochybnené, tak e, sa pýtam, na čo táto agentúra vôbec slúži, ak komisia sa nemusí e, názorov FC pridržať. Podkopáva to dôveryhodnosť FC je to aj zásadná otázka, ktorú skôr či neskôr bude treba vyriešiť a taktiež sa treba dostať z tejto slepej uličky. Podľa mňa e, by agentúra mala mať možnosť pokračovať v testoch e, v prípade látky a prídavných látok. E, tie prídavné látky sa bežne používajú a niektoré upravuje aj nariadenie REACH, takže by sme to mohli trošku ozrejmiť a až potom sa definitívne vyjadriť o povolení alebo zákaze glyfosátu. Toľko moje úvahy a každopádne chcem, aby tu boli prijaté e, rozhodnutia, ktoré vyplývajú nielen zo zdravého rozumu, ale aj z vedy. Ďakujem pani Meliot. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Mnohé sa povedalo. Ja sa chcem vyslovne poďakovať FC a ier za prezentáciu ich výsledkov na pôde nášho výboru aj za ochotu e, prísť a diskutovať s nami. Myslím, že pri hlavnom probléme sme sa nejako neposunuli, teda že vedecké poznatky chceme od našich agentúr, ale potom e, sa bránime nejakému politickému vyhodnoteniu a tu zohrávajú úlohu aj iné faktory, napríklad e, súkromné použitie, keď nie je vyškolený personál, e, používanie v tretich krajinách, Brazília, ktorá používa oveľa viac glyfosátu, ako to je s biodiverzitou a tak ďalej. To všetko by sme mali zohľadňovať a preto sa pýtam FC, čo si želáte, keď budete musieť vyhodnotiť jednu jedinú látku, tak potom asi prídete s takýmito závermi. Hovorilo sa aj o nových poznatkoch. Mohli by ste to nejak rozvinúť, v čom tieto nové poznatky spočívajú, tie, ktoré predtým neboli a taktiež, čo si skutočne želáte. Možno, že ak, ak chcete ešte nejakú ďalšiu zákazku, tak by sme o tom mali hovoriť. Ďakujem teraz pán Ekau, tak chcete? Ak nastojíte, pán predseda, jedna jednoduchá otázka na IARC, pretože to, čo vám hovoril zástupca FC, v podstate bolo, že my sme e, urobili lepšiu prácu ako vy, teda aspoň ja by som ich vystúpenie takto zhrnul, takže by ma od vás e, zaujímala reakcia po tom, čo tu všetko odznelo. Na EFSU sa teraz obraciam, dve jednoduché otázky. Vy tvrdíte, že e, používate viac štúdií, ale ktoré vypracovalo odvetvie priemyselné. Uvedte číslo, to by nás zaujímalo. A po druhé, už sa na to viacerí pýtali, ale ja chcem konkrétnu otázku. Je tu list na EFSU, ktorý skutočne kritizuje transparentnosť, teda, že sa nepridržate postupov o ECD. E Napriek tomu vy ešte stále tvrdíte, že ste transparentní, že všetko robíte e, dobre, takže sú len dve možnosti. Buď tých 96 vedcov klame, alebo vy ste príliš optimisticky vo vzťahu s transparentnosťou FC. Ja si nemyslím, že je niečo medzi, takže by som rád počul veľmi jasnú odpoveď. Ďakujem teraz pani Evi. Ďakujem pekne. A ja sa chcem poďakovať za tieto užitočné prezentácie, ale celé je to ešte zmetenejšie Taktiež e, chcem hovoriť o tých 96 vecoch. To všetko, celú situáciu len zamotáva, preto je jedna veľmi jasná otázka. E, obchodné, obchodná podoba glyfosátu napríklad e, v Roundupe hodnotilo sa používanie teréne celého výrobku, nielen aktívnej zložky. A na obe agentúry sa obraciam a pýtam sa, na čo slúžia prídavné látky e, v tých obchodných výrobkoch. Má to podľa mňa zvyšovať účinnosť. A <clears throat> tiež sa odvolám na už spomenuté štúdie, ktoré však neboli zverejnené líšia sa od toho eh, vzájomného hodnotenia, teda peer review, ako to EFSA môže obhájiť. A tak ako povedali všetci predrečníci, prečo sa tu nevyužíva eh, alebo sa neriadíme princípom obozretnosti. Ďakujem teraz pán Dorfman. Ďakujem pekne pán predsedajúci. Nie je to veľmi uspokojivé, keď máme takto veľké rozdiely pri mm, karcinogénnych e, látkach, ale keď sa na to pozrieme zbližšia, ako sa o tom diskutuje na verejnosti a v tlači, tak mám dve pochybnosti. Netreba zabúdať na to, že táto látka glyfosát e, súvisí veľmi úzko s GMO. A ja mám naozaj pochybnosti, že v skutočnosti nejde iba o glyfosáty, ale aj o iné aspekty. Keď sa pozrieme na minulosť, tak e, neviem, či naozaj sa dá povedať, že priemysel má veľký záujem o obhajenie tejto látky, pretože keď sa pozrieme na alternatívy a na ich ceny od tých istých výrobcov, tak e, môžem predsa len e, vychádzať z toho, že naozaj priemysel toto pred alternatívami bude uprednostňovať. Nejde o jednu látku, aj keď herbicídy sa používajú najviac a glyfozát je hlavnou zložkou. Nehovorím, že máme postupovať ako v Severnej Kórii, teda ručne vytrhávať burinu, ale predsa len možno, že nejaké celkové hodnotenie zo strany FC, čo je na trhu k dispozícii ako alternatívy. Bola zistená ich toxicita? Nezlepšilo by to celkovú situáciu, keby sme sa zbavili glyfosátov? Pani Šerek Spirik, ďakujem pekne. Ide o verejné zdravie a o to, čo potrebujeme mm, na to, aby sme sa bránili a mysleli aj na e, včely. VHO naznačuje, že glyfosát môže byť karcinogénny, aj keď sa hovorí, že je toto veľmi málo pravdepodobné v prípade ľudí, ale vy napriek tomu chcete vytvoriť nové pravidlá na zisťovanie prítomnosti v potravinách. Prečo o to žiadate? Ak tu nie je hrozba karcinogennosti, ako to vlastne zohľadňovalo VHO. Je tu hrozba, či nie je tu hrozba? Ide o verejné zdravie, totiž to aj ja potrebujem argumenty, aby som mohla obhajiť svoje stanovisko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 zrazu som viac vľavo. Eh, F sa hovorí, že za daných okolností to nie je karcinogéne, čo vy na to. Potom tie metódy sú teda e, rozdielne, to hodnotenie. Ako je to možné? Ja ako e, laik mám pocit, že IARC e, to e, zatrieďuje dosť prísne. Skupina 2 je možno karcinogéna, podobne ako anabolika. Neviem, či by ste takto, takéto odporúčania dali aj pri glyfosáte. E, mňa trošku irituje, že v tej druhej skupine je aj e, cigaretový dym. aj e, alkoholické nápoje a spracované meso. Je tu istá metodika, ale potom je tu aj prax. Ja si nemyslím, že každý, kto pije víno, zvyšuje pravdepodobnosť, že ochorie na rakovinu. Potom, čo by ste nám vlastne odporúčili e, nám, ľuďom z praxe, ako naložiť s týmito výsledkami? Ďakujem pekne a teraz ako posledná pani Rís. E, ďakujem, pán predsedajúci, je, to, je tu istý chaos, e, neviem, nič ma nenapadá, stovky expertov, roky práce a toto je výsledok a veda k ničomu nevie dospieť, nie je to možno, že prvýkrát, ale predsa len sa to málo kedy vidí. Od komisie a teda aj od nás sa žiada isté rozhodnutie, no e, neviem, e, povedala už aj kolegyňa Grostec, že ide o slepú uličku. Súhlasím s viacerými argumentami, ktoré tu už odzneli, ale pani Grosted a pani Rivazi sa e, výnimočne zhodli E, treba to zdôrazniť, takže neviem, či to netreba vidieť ako istú príležitosť, teda či naozaj ide o aktívnu zlúžku a nie tie prídavné látky, ktoré sú e, e, reálne problematické. Možno, že to je hlavný rozdiel medzi IR-kom a EFSO. Mm, tých 6 mesiacov by sme teda mali využiť na to, aby sme e, naozaj sa ďalej snažili získať dôkazy. Hovorilo sa o e, zákaze alebo zásade obozretnosti. Teraz je to možno trošku ešte emotívne a príliš ľahké. Pán Dorfman povedal to, čo som chcela ja povedať. Ale aké sú alternatívy? Aj iný nemecký kolega hovoril o 40% e, úrody, ktoré prípade ktorých sa používa Roundup. Ja by som bola za nejaké rýchle riešenie, ale aby e, sme to náhodou ešte nezhoršili. Ja myslím, že o to ide v našej dnešnej rozprave. Predsedajúci, ďakujem za túto zaujímavú diskusiu. Teraz čakáme na odpovede. Musím povedať, že máme tlmočenie ešte 10 minút, potom budeme musieť e, pokračovať iba v angličtine. E, mrzí ma to, ale je to veľmi zaujímavá diskusia. Ja teda najskôr dám slovo Iarku a potom FC. V prvom rade sa chcem poďakovať za veľmi informatívnu diskusiu a relevantné otázky. Pokúsim sa zareagovať na to, čo bolo určené nám v tom rade chcem povedať, že ak túto e, diskusiu ukončíme, že je tu istá ekvivalentnosť, tak to nebude uspokojivé. Treba sa ešte zbližšia pozrieť na vedecké dôkazy a to bude najlepšia ochrana európskych občanov, takže by som nechcel povedať, že na jednej strane je to to a na druhej to. A ešte úvodom chcem povedať, že nešlo e, komplikované hodnotenie IARCom, nebolo to nejako sporné. Využili sme naše štandardné postupy, ktoré sú medzinárodne uznávané a e, používajú sa vo veľkom už 40 e, rokov. <clears throat> Špecificky odpoviem na jednu otázku. Naša kategorizácia ide o, o nie meranie e, možného spôsobovania rakoviny, ale nášho presvedčenia e, o možnom spôsobení rakoviny. A ešte niekoľko objasnení v rámci tejto diskusie. V prvom rade chcem povedať jasne, že IARC sa vo svojej analýze neobmedzil na nejaké e, zloženia išlo hlavne o škody e, v prípade ľudského e, DNA, nielen v prípade zvierat. Myslím, že možno, že pri vedeckom základe došlo k istému zmetku. pri zvieratách e, karcinogenosť, tu, nešlo iba, tu nešlo iba o, o veľmi vysoké dávky, štatistické testy sa pozreli na to, čo my nazývame trend, čiže či s rastúcou dávkou rastie počet prípadov rakoviny, to je štandardný postup e, pri e, testoch na zvieratách, takže nič neobvykle sme tu opäť nepoužili. Genotoxicita je veľmi dôležitá, videli sme to nielen pri bunkových systémoch, ale aj v istých e, meraniach pred a po vystavení pri, pri skutočnom e, používaní týchto výrobkov. Potom epidemické štúdie, tie už z vlastnej povahy sa zameriavajú na to, čo sa v skutočnosti používa, čiže aj isté zmesy. Ale e, tu sú e, rozdiely geografické a preto aj e, rôzna úroveň rizika rakoviny. To môže možno e, opäť e, všetko smerovať k tomu, že spoločným menovateľom bol glyfosát. Potom vznikol dojem, že my sme sa nepozreli na tak široké štúdie a že možno, že UFC to bolo, malo širší záber. Nejde o množstvo, ale o kvalitu informácií a my vychádzame z toho, že naša práca by mala byť e, aj e, overiteľná verejnosťou, preto naše štúdie zverejňujeme. My sme sa pozreli možno, že na e, menej informácií, nezohľadnili sme štúdie, ktoré neboli verejne prístupné, takže myslím, že sa to tu dá E, kritizovať oboma smermi, ale e, mali by sme možno zohľadniť to, že my e, sme sa pridržali štúdií, ku ktorým sa mohli vyjadriť aj iní veci. Takže ja som chcel vyjasniť hlavne to zloženie a údaje. Ak by sme mali viac informácií o genotoxicite a karcinogenosti, E, od priemyselného odvetvia, tak by to nebolo až tak zmenilo naše hodnotenie, pretože sme videli pozitívne štúdie tak pri e, zvieratách, ako aj e, ľudských bunkách. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem a teraz dostane slovo EFSA. Ďakujem, ak dovolíte, dal by som slovo Josemu, povie niečo vedeckejšie a potom také všeobecné zhrnutie. Ďakujem za všetko, čo tu odznelo. Hodnotenie FC sa týka aktívnej e, zložky, pretože je to také v nariadení, takže je tu dvojstupňový e, postup e, schválenie a potom členská krajina má uskutočniť hodnotenie a rozhodnúť o udelení povolenia pri každom jednom produkte, produkte, ktorý môže obsahovať to, čo členské krajiny povolili. Čo sa týka karcinogenosti a genotoxicity, treba povedať, že vedecké poznatky eh, chcú eh, presadiť testovanie jednotlivých eh, zložiek, aj keď ide o zmesy. A zmesi sa majú testovať iba, ak genotoxicita e, je výsledkom takéto súčinnosti, aj karcinogénosť. Ak e, teda sa nezistí, že jednotlivé zložky sú zodpovedné za niečo, tak sa môže testovať celá zmes. Je to dôležité, pretože my sme zohľadnili všetky dostupné informácie a členským krajinám sme je jasne odporúčili zisťovať e, genotoxicitu v prípade všetkých zložiek. Členské krajiny dostali spis, e, išlo o identifikáciu všetkých jednotlivých zložiek. Ak je štúdia platná, tak e, treba mať jasno v tom, aká látka sa použila, nielen množstvo glyfosátu, ale aj nečistoty, v prípade glyfosatu aj toto môže mm, mať nejaký účinok. Treba teda jasne vedieť, či to súvisí glyfosátom alebo s niečím inom, Čo sa týka dopadu na životné prostredie a ľudské zdravie. Možno, že to nesúvisí s aktívnou látkou, ale s prídavnou látkou, ak je to tak, ak sa e, potom sa treba pozrieť aj na iné prípravky, kde sa takáto prídavná látka používa prečo niektoré e, zmesi sú teda e, toxické, to by malo byť e, jasne vyhodnotené. Ak nás komisia poverí vyhodnotením istej prídavnej látky, tak potrebujeme dostatok informácií na to, aby sme mohli vylúčiť genotoxicitu. Čo sa týka transparentnosti a zverejnených alebo nezverejnených informácií, podľa mňa je dôležité povedať, že všetky informácie o hodnotení EFC sú verejné a je to súčasné radenia 1107, popis každej jednej e, štúdie od e, podnikov a potom verejné, verejná konzultácia v tomto prípade to uskutočnilo Nemecko. Čo sa týka karcinogénnosti, IARC a EFSA využívajú štúdie, ktoré poskytlo, poskytli jednotlivé um, jednotliví výrobcovia a nebola spochybnená ich platnosť. Boli aj predchádzajúce vyhodnotenia, ale teraz e, rovnaké informácie sú verejne dostupné. Teraz toxicita iných aktívnych látok. E, nejde o vyhodnotenie porovnaní, ale každý rok 40 až 50 aktívnych látok a naše závery sa netýkajú iba karcinogennosti. My sme hovorili, čo by ešte mohlo byť e, príčinou rizika pre spotrebiteľov. Záleží nám aj na e, životnom prostredí a preto sme navrhli aj isté zmierňovacie opatrenia. Ak dovolíte, pán predseda, ešte niekoľko slov z mojej strany, možno nie až tak vedecké, ale o postupoch a úlohe FC. Podľa mňa je zaujímavé, že mm, sa veľmi kritizuje systém, ktorý v Európe funguje už viacero rokov a vypracoval e, hodnotenia, ktoré e, Európsky parlament privítal napríklad pri ochrane e, včiel a teraz ten istý systém, ktorý zapája 600 vedcov v Európe a teraz e, sa to pre minimálne časť parlamentu zdá ako ťažko politické priateľné. Podľa mňa sa to takto nedá. Vedecké e, hodnotenia musíme e, mať možnosť vypracovávať bez ohľadu na reakciu parlamentu. To robíme presne v EFSE už dlhé roky. Ak hovoríte o rôznych výsledkoch, tak pre mňa nie je tento rozdiel prekvapujúci, pretože sme využili iné údaje a iné prístupy z hľadiska toxikologickej metodiky ale keď sa pozrieme na európsky systém s členskými krajinami, e, s Európskou agentúrou pre chemikálie a EFSO, tak sme si istí, že máme najlepšie e, vyhodnotenie glyfosátu doteraz vôbec. Ako povedal Jose, mali by sme uh, IACUT assess non-industry studies on cancerogenicity. You only have industry-sponsored studies, and everybody looks at the same data.